Milé kolegyne, milí kolegovia, môžeme začať. Chcem sa ospravediť najskôr v mene pána Albertiniho, ktorý tu nemôže byť s nami dnes. Máte pred sebou program rokovania. Nemáte žiadne pripomienky? Dnes predpoludním budeme skúmať eh, druhé E, druhý návrh e, správy o pokroku Islandu. Chceme preskúmať asi 20 pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili kolegovia k téme tejto správy, ktorú prezentuje Kristian Dan Preda. Pán Preda je tu. Máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, budem hovoriť rumúnsky. Naša posledná rozprava vo výbore ohľadom tejto správy sa konala 10. februára a odvtedy došlo k dvom závažným veciam na Islande. Poprvé, islandský predseda sa rozhodol splniť, e, respektíve predložiť dohodu ISEF na referendum, ktoré sa bude konať 9. apríla. A vzhľadom na túto novú situáciu som predložil ústny pozmeňovací návrh k odseku 10 textu, ktorý sme diskutovali vo februári. Prečítam ten pozmeňujúci návrh. 17 February 2011 takes note of the decision berieme do úvahy e, rozhodnutie islandského e, prezidenta predložiť návrh zákona na e, referendum a konanie pre porušenie zmluvy začalo v roku 2010 26. mája proti islandskej vláde. A dúfam, že Je dôležité dodať, že prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina e, na Islande schvaluje túto novú zmluvu, čiže väčšina Islandianov by 9. E, apríla zahlasovala za túto zmluvu. E, druhý, druhá dôležitá udalosť je, že zlyhalo 7. kolo rokovaní medzi Európskou úniou, Norskom, Islandom a Fajerskými ostrovmi, ktoré sa týkali E, spoločného e, riadenia e, fondov Makrely a ja som predložil ústny pozmeňovací návrh, aby sa zriadil dobrý základ pre rokovania o týchto veciach s cieľom dosiahnuť dobrú a udržateľnú dohodu o zdieľaní kvót pre makrelu. To je koniec citácie tohto pozmeňujúceho návrhu. A pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy kolegov, podporujem väčšinu z týchto návrhov, pretože podľa mňa pozitívne prispievajú k nášmu návrhu, ale e, je tu viacero návrhov, ktoré nepodporujem. Poprvé, číslo 1 ktoré predkladajú pán Tarenda a pani Sargentini. Myslím si, že táto iniciatíva nie je priamo prepojená s prístupovými rokovaniami a v druhej časti pozmeňujúceho návrhu číslo 1 sa hovorí o vnútornej situácii v EÚ. Opätovne myslím si, že toto nie je relevantné pre e, islandské uznesenie. Pozmeňujúci návrh číslo 2 pána Deva tu sa nedomnievam, že existuje dôvod, aby sme sa obávali, že Islandiania nejako urychlia prešetrovania ISEF. Myslím si, že Islandiania dali dostatok času vyšetrovaciemu výboru a výsledná správa bola veľmi podrobná. Týkala sa finančnej a bankovej krízy, ktorá otriasla Islandom v roku 2008 Chcem ešte pripomenúť, že v súčasnosti tie vyšetrovania proti bývalému premiérovi e, postupujú normálnym tempom. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 10, tento pozmeňovací návrh sa týka e, Európskeho rybárskeho alebo rybolovného fondu. Myslím si, že je príliš skoro, aby sme diskutovali o tejto téme, pretože ešte stále sa robí iba screening a rokovacia kapitola, ktorá sa týka rybolovu, ešte nebola ani len otvorená. Preto v tejto fáze nemôžeme podporiť návrh, aby Island bol vylúčený z tejto časti komunitárneho AKI. Je na to príliš skoro. No a na záver som zamietol viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré žiadali vypustenie zmienky o verejnej mienke na Islande alebo v EÚ. Týkalo sa to teda verejnej mienky o pristúpení Islandu do EÚ. Ja toto nemôžem akceptovať, pretože všetky uh, veci, ktoré sa týkajú, alebo všetky zmienky, ktoré sa týkajú verejnej mienky, sú dôležité. E, verejná mienka je veľmi dôležitým politickým aspektom, keď hovoríme o vstupe Islandu do EÚ a my ako poslanci Európskeho parlamentu sa nemôžeme vzdať práva mať názor na túto tému. Minuloročný barometer ukázal, že 56 Islandianov dôveruje Európskemu parlamentu a iba 28 dôverujú Islandskému parlamentu. To znamená, eh, že je to dosť rozporná situácia. Ďakujem za eh, vašu pozornosť. Monsieur Watson. You, like Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poblahoželať spravodajcovi za správu, ktorú nám predložil. Spravodajca nás informuje o čo možno najdetálnejších informáciách, ale skutočne sa zdá, že aj napriek tomu, že geograficky pochádza e, z priestoru vzdialeného od Islandu, ale predsa je len vyvážená. Nie je to nič také, čo by skupina politická skupina ALDE nepodporila, pod, predložili sme jeden či dva pozmenujúce návrhy v prípravnej fáze, podporujeme všeobecnú e, vyváženosť tejto správy. Zdá sa nám, že sú tu také tri hlavné okruhy. Prvý sa týka otázky ochoty Islančanov vstúpiť do Európskej únie. Teraz očakávame nejaké formálne vyjadrenie tejto ich vôle. Druhá vec sa týka kompenzácií zo strany bank. Myslím si, že dohodu, ktorú sme dosiahli, je dobrá dohoda. Niektoré z miestnych úradov a iných inštitúcií, ktoré investovali do islandských bank, pravdepodobne mali byť viac obozretní, pokým ide o ich vlastné investície a e, návratnosť navratnosť takýchto investícií. Ako uviedol aj pán spravodajca, je tu skutočne detailná správa, ktorá sa týmto zaoberá, ktorá by nás mala uspokojiť, pokiaľ ide o obsah. A tretia otázka sa týka rybolovu, predovšetkým pokiaľ ide o rybolov veľrýb, a na to by sme sa mali pozrieť. Sú tu diskusie, ktoré sú ešte otvorené a tieto diskusie prebiehajú, ale zdá sa, že by sme mali konať citlivo vo vzťahu k tradičným priemyslom v tejto oblasti na Islande, pokiaľ ide o dostatie alebo splnenie záväzkov a udržateľnosti. Jednu otázku, ktorú by som chcel uh, položiť, spravodajcovi. Ide tu o odsek číslo 6, kde sa hovorí o politických kritériách, ktoré súvisia s úlohou ministra spravodlivosti, pokiaľ ide o ustanovovanie súdcov. Zdá sa mi, že je dôležité, aby sme si uvedomili povahu Islandu ako takú. Ide tu o veľmi malú krajinu, ide tu o krajinu, kde každý pozná každého. Ide tu o krajinu, kde niekto tak či tak bude nakoniec musieť urobiť politické rozhodnutie a bude musieť nieť za to zodpovednosť. A to je pravdepodobne aj dôvod, z akého tento systém, e, v rámci ktorého má minister spravodlivosti takéto právomoci. A to je niečo, o čom by sme mali hovoriť aj s občanmi Islandu a s našimi náprotivkami a možno po takéto diskusii budú pripravení pozmeniť túto svoju tradíciu. Ale ide tu skutočne o takú osobitosť tohto, tejto malej komunity a mali by sme to vnímať v celej komplexnosti. Ďakujem. Merci, monsieur Watson. Ďakujem, pán Watson, pani Hautala. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem iba požiadať spravodajcu a skupiny, aby preskúmali ešte raz pozitívne pozmenujúci návrh číslo 1 ktorý sa hovo- kde sa hovorí o podpore islandskej iniciatívy pre moderné médiá. Predložili ho zelený. Myslím si, že aj v právnom zmysle Islandiania robia zaujímavé experimenty v oblasti médií. Snažia sa vyvážiť autorské práva, slobodný prístup k médiám, k informáciám a tak ďalej. Ja by som bola rada, keby spravodajca preskúmal tento pozmeňujúci návrh pozitívne, um, aby sme nechali v konečnej správe aspoň podstatu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Ešte nejaké ďalšie pripomienky? Pán Ferm. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem spravodajcu za túto skvelú sprácu. Ja som náhradníkom v tejto výbore, ale som aj vo výbore pre rozpočet, kde sa zaoberáme rozšírením, čiže spadá to pod moju pôsobnosť a sú tu otázky ohľadne pozmeňujúcich návrhov. Myslím si, že postupujem správne. Chcel by som zdôrazniť význam zamietnutia pozmeňujúceho návrhu čísla 17, pokiaľ ide o informácie, pretože tieto informácie budú veľmi dôležité, pokiaľ ide o túto otázku. k tomu sa ešte vrátim. Rozpočtový výbor vysiela delegáciu na Island v maji. Bohužiaľ nemohli sme sa skoordinovať s ministerstvom zahraničných vecí a s výborom pre zahraničné veci, ale podarí sa nám to možno eh, na jeseň ale teraz ideme v maji. Myslím si, že najdôležitejšia vec, ktorá tu je, je treba povedať, že je tu ochota zo strany Islandu, aby sa našli riešenia na veľké problémy. O tom som presvedčený, pokiaľ ide o finančné záležitosti, tieto sú veľmi komplexné a komplikované. Čakáme výsledok referenda. Takisto nám dali jasne najavo, že chcú nájsť riešenie na tieto komplikované záležitosti, ako napríklad rybolov, nežiadajú nejaké výnimky alebo nejaké iné riešenia. Skutočne sa chcia, snažia negociovať a to je veľmi dôležité. Takisto by som chcel povedať, že Island bude pridanou hodnotou pre Európu tak ako z strategického hľadiska, je to veľmi um, rozvinutá spoločnosť, spoločnosť, pokiaľ ide o záležitosti napríklad námorného charakteru, ryborovu, energetiky, čiže záležitosti, kde sa my môžeme od nich učiť. A to je dôležité zdôrazniť. Avšak musíme takisto pochopiť, a to už bolo povedané od pána Watsona, musíme pochopiť, že Island je jedinečný, je to špecifická moderná spoločnosť, ale takisto spoločnosť, ktorá e, obhajuje svoj jazyk, svoju kultúru a svoj spôsob života. A musíme to akceptovať. Musíme nájsť flexibilné riešenia, na tieto oblasti. Mali by sme zdôrazniť dve oblasti, ktoré tu ešte neodzneli, ale ktoré budú citlivé a ide tu o polnohospodárstvo a regionálny rozvoj, pretože sú tu regióny na Islande, ktoré sú absolútne odlišné v porovnaní s modernou spoločnosťou, ktorú v Reykjaviku napríklad môžeme vidieť. A preto by sme mali byť flexibilní, musíme nájsť riešenia na tieto problémy a preto by sme mali mať viac informácií. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme zamietli pozmeňujúci návrh číslo 17. Merci. Ďakujem. Ak už si nikto neželá slovo, dostane slovo spravodajca, aby odpovedal. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem e, veľmi kolegom. E, chcem sa v stručnosti vyjadriť. Pokiaľ ide o odsek 6, e, spomínal to pán Watson, tento odsek je pozitívny odsek, pretože oceňujeme úsilie Islandianov v tom zmysle, že sa snažia o nezávislosť justície. Je to otázka vymenovávania, um, ktorú položila komisia a my nemôžeme túto otázku ignorovať a my v tomto odseku uznávame pokrok, ktorý urobili islandské orgány v tejto oblasti a zároveň si zachovali špecifika svojej malej ostrovnej komunity. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Hautala o prvom posmenujúcom návrhu, ako som povedal e, na úvod, domnievam sa, že táto iniciatíva pre moderné médiá e, to nie je otázka, ktorá by súvislela s prístupovými rokovaniami. A pokiaľ ide o poslednú časť pozmenujúceho návrhu, táto časť tu e, predložili pani Tarandia Sargentini. Tá má za predmet modifikáciu aký možno, že pokiaľ ide ten, o ten zvyšok pozmeňujúceho návrhu, mohli by sme akceptovať v pozmenenej forme, ale toto nie. Ďakujem aj pánovi Fermovi za e, jeho pripomienky. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 17, ktorý on spomínal, myslím si, že nie je akceptovateľné, aby sme vypustili odvolávku v tomto odseku. Takže pozmeňujúci návrh 17 pre mňa jednoducho nie je akceptovateľný. Dúfam, že sa na tom zhodneme. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem. Hlasovanie bude e, toto popoludnie, dnes popoludnie, po výmene názorov s e, pani Eštonovou. Ďalší bod programu rokovania sa týka prvého návrhu iniciatívnej správy pani Muniz. Táto správa hovorí o spôsoboch, ako Európska únia môže konať ako globálny aktér v medzinárodnom prostredí po prijatí Lisabonskej zmluvy. Hovorí sa tu o úlohe Európskej únie v multilaterálnych organizáciách. Aby sme pomohli spravodajkyni, výbor si objednal externú štúdiu. Predtým, než dáme slovo pani Muniz, chcel by som privítať e, dvoch expertov, e, ktorí e, realizovali túto štúdiu, ktorá je tu aj k nahliadnutiu v sále, pán Manuel de la Roca a Vincente Palacio z Alternatívnej španielskej nadácie. A ja ich požiadam, aby nám oznámili veľmi stručne výsledky ich štúdie. Thank you, Mr. President. And thanks very much. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem uh, výboru AFET Európskeho parlamentu. Ďakujem za to, že ste nás pozvali, aby sme predstavili uh, túto správu, ktorá sa volá EÚ ako globálny aktér, jej úloha v multilaterálnych organizáciách. Táto správa sa snaží identifikovať niektoré problémy, príležitosti a takisto navrhuje niektoré možné smerovania. Takže toto nie je konečná správa. Je to od, ešte stále otvorené. Takisto otvorené diskusie aj otázkam a veľmi radi by sme počuli od vás nejaké pripomienky. Hlavným cieľom tejto správy bolo zistiť, akým spôsobom EÚ po prijatí Lisabonskej zmluvy môže maximalizovať svoju úlohu v multilaterálnych organizáciách. A na to za týmto účelom sme sa zamerali najskôr na právny základ po prijatí Lisabonskej zmluvy, tým, že sme študovali nové právomoci a rôzne úrovne externej reprezentácie. Vo všeobecnosti sme sa snažili zachytiť eh, súčasnú situáciu a vyvíjajúcu sa úlohu Európskej únie. Chceli sme zachytiť dynamiku EÚ a ako by EÚ mohla byť viditeľnejšia a medzinárodne silnejšia. Zamerali sme sa na výber hlavných medzinárodných organizácií, OSN, systém OSN, rôzne fóra a multilaterálne bezpečnostné organizácie, napríklad ako NATO. My sme nechceli pokryť všetky tieto organizácie na 25 stranách, samozrejme, a snažili sme sa porozmýšľať nad e, tou priepasťou, ktoré sú medzi možnosťami na jednej strane a medzi realitou z zahraničnej služby a spoločnej bezpečnostnej politiky na strane druhej. Európska únia ešte plne nevyužila svoj potenciál na medzinárodnej scéne, ale proces by sme mali chápať ako interakciu medzi inštitucionálnymi výhodami a pokrokmi na jednej strane a internou koordináciou EÚ na druhej strane pôsobí tu posilnený mechanizmus koordinácie. Čiže máme tu na jednej strane darvinizmus, na druhej strane funkcionalizmus a je, to, je medzi nimi rozpor, ale musíme pracovať na oboch stranách. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu a ustanovenia o externej reprezentácii EÚ, identifikovali sme určitý problém, ktorý E, sa často objavuje po Lisabonskej zmluve, je menej EÚ a nie viac EÚ. A to e, tým vzniká určité reprezentačné vákum v niektorých delegáciách a v niektorých e, medzinárodných zastúpeniach Európskej únie. My si myslíme, že Európska únia by mala navýšiť svoj alebo zväčšiť svoj súčasný status v medzinárodných organizáciách. Niekedy je čiastočný alebo pozorovateľ mala by sa stať plným členom. A takisto si myslíme, že vysoká zástupkynia by mala maximalizovať kapacity a kompetencie pre, predsedu komisie a tým by zvýšila prítomnosť EÚ e v medzinárodných organizáciách a zabezpečila by aj konzistentnosť e, politik EÚ, napríklad obchod a humanitárna politika. No a na záver takisto sa domnievame, pokiaľ ide o Lisabonské o uznan- ustanovenia, že by, sme, že by Európska únia nemala ani tak e, navyšovať personál e, zahraničnej služby, ale mala by ho zvyšovať skôr kvalitatívne, zlepšovať ho kvalitatívne. Tak, aby e, zahraničná služba mohla reagovať rýchlejšie v medzinárodných organizáciách alebo aj vo finančných organizáciách. Máme aj niekoľko návrhov pre parlament Európskej únie, napríklad Potrebujeme lepší mechanizmus pre dohody, protokol o, pre akcie, napríklad pre také situácie ako teraz v Líbii. A Európsky parlament, myslíme si, že by mohol pravidelnejšie poskytovať praktické odporúčania a správy vysokej zástupkyni. No a na záver, to bolo za moju stranu, pretože e, môj kolega sa bude venovať hospodárskym otázkam. Pokiaľ ide o SN, Ehm, reforma systému OSN je absolútnou prioritou, to je jasné. A pokiaľ ide o valné zhromaždenie, ehm, prioritou pre EÚ je urobiť pokrok zo súčasného štatútu pozorovateľa a takisto by sme mali využívať, mali by sme redukovať centristickú logiku OSN. Pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, nemyslíme si, že by EÚ mala mať e, miesto, jedno, jedno kreslo v tejto rade, to je nerealistické. Skôr odporúčame e, tam dať nových e, permanentných stálych členov, aby sa obmedzilo používanie práva VETA a takisto by Európska únia E, mala e, zvýšiť svoje úsilia v oblasti bezpečnosti a obrany. E, pán predsedajúci, dovolte, najskôr by som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu a výboru AFET za to, že ste nás pozvali a za to, že môžeme odprezentovať túto našu správu. Ja by som Veľmi stručne chcel spomenúť naše odporúčania, ktoré sa týkajú troch organizácií, ktoré sú veľmi dôležité. Medzinárodný menový fond, G20 a Svetová banka. Medzinárodný menový fond, reprezentácia a štatút EÚ v tejto organizácii je asi najdôležitejší e, príklad nekonzistentnosti v nadnárodnom orgáne ktorý má globálny význam. Mandát tejto organizácie kombinuje na e, jednej strane e, výlučnú kompetenciu Európskej centrálnej banky, ktorá má fiškálne právomoci a iné, ale e, takisto sa tu presadzuje stále viac EÚ koordinácia. Európska únia je tu ako pozorovateľ a EÚ e nie je členom e, Medzinárodného menového fondu, čiže nie je vo výkonnej rade ani, ani v rade guvernérov MMF. Ani Euroskupina, ani Európska komisia nemajú formálne ani neformálne zastúpenie v rade Medzinárodného menového fondu. E, povaha výkonnej rady MMF sa skladá skôr z menších štátov, 5 e, veľkých e, akcionárov tam má e, svoje miesto a a to je vlastne záležitosť z minulosti preto si myslíme, že súčasná situácia do istej medzi obmedzuje kapacitu Európskej únie, pokiaľ ide o koordináciu takéto koordinovanej spolupráce. Myslíme si, že zmena je nutná, pokiaľ ide o štruktúru tejto výkonnej rady. Mali by sme sa zamyslieť na súčasné záležitosti aj Medzinárodný štatút únie. Pokiaľ ide o túto oblasť, navrhujeme tu že Európska únia by sa mala snažiť, eh, snažiť byť stálym pozorovateľským členom tejto rady v závislosti od konkrétnych záležitostí. V strednodobom výhľade je dôležité, aby sa zosúladila spolupráca všetkých európskych krajín a vš- dvoch e, výkonných riaditeľov. Dvoch za európske, členské štáty Európskej únie a dvoch za krajiny mimo Európskej únie. Je veľmi zaujímavé si všimnúť, že za rok alebo dva je Pardon, ale rečník hovorí príliš rýchlo a obsah sa dá iba popísať. Treba, dosiahnuť v roku, treba sa držať dohody, ktorá bola dosiahnutá v roku 2010 a Pokiaľ ide o tieto dve krajiny, ktoré budú v IMF, je dôležité, aby jednoducho sa držali a využili možnosti, ktoré majú na to, aby podporovali štatút Európskej únie, tak ako to bolo vytýčené. Prvý dátum dohody IMF počíta s, limi- s limitovaným, s obmedzenými možnosťami e, miest, ktoré sú vyčlenené pre túto, pre túto oblasť. Máme pocit, že prvý, že začiatok roku 2012 by mohol byť dobrou príležitosťou na to, aby Európska únia predložila návrh na vytvorenie e, priestoru, kde sa bude voliť táto Európska výkonná rada, na to, aby sme prešli k tomu postupu, že by sme mali jedno, jedno miesto za Európsku úniu práve v tejto výkonnej rade. Súčasná. Svetová banka, pokiaľ ide o situáciu v Svetovej banke, tam je to podobné ako tu, nakoľko to súvisí predovšetkým s tým, aký je systém v jednotlivých volebných systémoch členských krajín, ktoré sú ako keby zastaralé. A členové Európskej únie častokrát musia spolupracovať s predstaviteľmi a reprezentantmi krajín, ktoré sú mimo Európskej únie a na to, aby sme mali jednotnú, jednotného reprezentanta alebo predstaviteľa tejto situácie, nie je možné, pretože politiky nevspadajú výlučne do kompetície Európskej únie. Pokiaľ ide o, o Európsku, Svetovú banku, Svetová banka nemá jednoducho kompetencii, pokiaľ ide o monetárnu politiku. My navrhujeme, aby Európska únia združila svoje zastúpenie do jedného výkonného riaditeľa vo výkonnej rade a to by bola, to by bola súčasť širšej reformy Svetovej banky a táto reforma by mala zahrňať aj o zrušenie práva veta USA vo výkonnej rade Svetovej banky. My si myslíme, že rovnako by sa to mohlo realizovať aj vo viacerých multilaterálnych bankách rozvojových štátov, napríklad v Africkej rozvojovej banke. Na záver e, Európska únia a G20. Existuje, e, existujú štyri európske štáty, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Spojené kráľovstvo, ktoré sú zastúpené v stálom členstve G20 a takisto Španielsko je tam prizvané a tu na, e, je vlastne viacnásobná e, reprezentácia na národnej aj supranacionálnej úrovni. Pretože aj predseda komisie sa zúčastňuje na samitoch G20. My si myslíme, že európske zastúpenie by sa to mohlo zlepšiť dvomi spôsobmi. A, a e, rozhodli by sa napríklad e, v EÚ, že či tam má byť zastúpený predseda komisie alebo pre, prezidenti spomínaných štátov. Domnievame sa, že Európska únia by sa mala snažiť prepojiť OSN a G20 lepšie, aby G20 um, mala legitimitu, ktorú môže mu dať iba OSN. Uh, sú tu dve možnosti. G20 sa môže stať ministerským orgánom ad hoc a takisto uh, podporiť ECOSOC, ktorý by sa stal uh, centrálnym fórom pre sociálnu a hospodárskú politiku, tak ako Pán predseda prerušuje e, rečníka a hovorí mu, aby hovoril pomalšie. No a potom menej ambiciózna e, varianta G20 aj OSN by mali e, pracovať oddelenie. Čiže G20 by nemala formálnu legitimitu, ale právomoc schvalovať konečné akty ECOSOKu. Ďakujem. Merci. Euh, je donne la parole à la rapporteure, Madame Munoz. Pani Munoz, spravodajkyňa, bude mať teraz slovo. Presidente, a nadie se le escapa y menos en esta comisión. Ďakujem, pán predseda. Nikomu určite neuniklo, že e, globálne respektíve kolektívne riešenie spoločných problémov sa nachádza v kritickej fáze. Sú medzinárodné inštitúcie a orgány, ktoré fungovali už od druhej svetovej vojny, ale počet tém, ktoré e, sa preberajú na medzinárodných fórach, rastie závratným tempom. Tieto medzinárodné organizácie riešia tieto témy. Niektoré organizácie e, sú úplne zavalené prácou vytvárajú sa nové neformálne skupiny, koalície, kluby, ktorých úlohou je riešiť špecifické témy a ktoré spochybňujú oprávnenosť existencie a fungovania medzinárodných organizácií. Multipolárny mechanizmus komplikuje princíp globálneho vládnutia. Zdá sa, že e, neexistuje v tomto smere žiadny strategický plán. Okrem toho dôležití aktéry ako napríklad Európska únia majú napríklad problémy so svojou vnútornou štruktúrou. Lisabonská zmluva chce z Európskej únie e, urobiť globálneho hráča nová inštitucionálna štruktúra, ktorá vznikla, prispieva k tomu, aby e, táto správa a stanovisko Európskeho parlamentu k tomu, ako by Európska únia mala uplatňovať svoju úlohu v medzinárodných e, organizáciách. Európska únia v oblasti HDP, respektíve ako vojenský aktér, ako prispievateľ do rozpočtu OSN, do jeho fondov a programov, ako najväčší darca e, má dôležitú rolu. Okrem toho máme Lisabonskú zmluvu, ktorá dáva vonkajším aktivitám Európskej únie úplne iný rozmer. Každopádne e, zmluva v mnohých oblastiach nie je úplne jasná, napríklad pokiaľ ide o e, kompetencie. A je aj e, inštitucionálne veľmi komplikovaná, najmä pokiaľ ide o zastúpenie smerom na vonok. Sme medzinárodnou spoločnosťou zakladajúcou sa na štátoch. Európska únia ako taká nie je štátom. Je to veľmi zložitý multilaterálny mechanizmus. Musíme však e, si povedať, akým spôsobom by sa medzinárodná štruktúra mohla reformovať a akým spôsobom sa do tejto medzinárodnej štruktúry môže začleniť Európska únia. Rôzne e, prvky e, hovoria a nasvedčujú o tom, že táto správa nemôže byť správou lineárnou. Hovorí sa tu o mnohých medzinárodných organizáciách E, pozerám sa v návrhu správy e, napríklad na požiadavky e, na to, aby Európska únia mohla fungovať ako celosvetový činiteľ v mnohonárodných organizáciách. A vidím tu šesť hlavných kapitol, ktoré sú rozdelené do pododstavcov, ktoré sa vzťahujú na e, rôzne mnohostranné organizácie, v ktorých si myslíme, že Európa môže zohrávať dôležitú úlohu. Máme tu všeobecné aj špecifické odporúčania pre EÚ a pre členské štáty, ako zaistiť efektívne a koordinovanejšie zastúpenie Európskej únie na medzinárodnom poli. V prvom odseku e, sa hovorí o posilnení e, funkcie EÚ v mnohostranných organizáciách. E, nachádza sa tu odvolávka na schopnosť Európskej únie konfigurovať mnohostrannú spoluprácu či viesť e, spoločné akcie pri riešení globálnych víziev. Chceme posúdiť európsky príspevok k reforme týchto organizácií a chceme tiež vyhodnotiť e, to, akým spôsobom Európska únia môže mať prospech z týchto reforiem, aby sme mohli podporiť aktívnejšiu úlohu týchto organizácií. Európska únia by mala mať strategický prístup a koherentné kritériá pre svoje zastúpenie e, smerom na vonok a systematicky revidovať existujúce usporiadania, ktoré fungujú pre zastúpenie Európskej únie v súčasnej dobe. Aby Európska únia um, postúpila o stupienok um, nahor vo všetkých organizáciách, v ktorých je teraz zastúpená, aby sa uh, racionalizovala kolektívna diplomácia. Pokiaľ ide o exkluzívne kompetencie Európskej únie, Odporúča sa v prípade exkluzívnych eh, kompetencií podľa slov našich expertov by teda Európska únia mala byť zastúpená ako taká napríklad, eh, eh, ako je to v rámci VTO. Opačným prípadom je pozícia Európskej únie na konferencii o klimatických zmenách. Tam sú kompetencie v rukách členských štátov a často sa tu ozývajú aj rôzne niekedy rozporu plné hlasy. Pokiaľ ide o zdieľané kompetencie, e, tam by malo e, byť aj členstvo Európskej únie spoločne s členstvom európskych štátov. Po druhé, rola Európskej únie v systéme OSN. Vyzývame samozrejme k posilneniu novej inštitucionálnej rovnováhy medzi G20 a OSN, mm, efektívna účasť na valnom zhromaždení by mala byť zabezpečená. Pripravuje sa schválenie e, rezolúcie, ktorá umožní e, túto efektívnu účasť Európskej únie v inom zmysle, než tomu bolo doteraz. Rada bezpečnosti. Cieľom je reforma Rady bezpečnosti. Ostatné udalosti a vôbec posledné roky ukázali, že Rada bezpečnosti nezodpovedá požiadavkám, e, ktoré na ňu e, kladie e, medzinárodné spoločenstva. konečné, konečným cieľom by malo byť členstvo únie v Rade bezpečnosti. Ale to nie je ani tak dlhodobý cieľ, ako skôr zbožné prianie. E, dovtedy by sme však e, mali mať lepšiu koordináciu a mm, spoluprácu s členskými štátmi, ktoré majú stále miesto v Rade bezpečnosti. E, po tretie, finančné inštitúcie. Medzinárodný menový fond. Tam je Európska únia zastúpená skutočne veľmi neefektívne. Jej zastúpenie obmedzuje pôsobnosť Európy v tejto oblasti, aj keď Európska únia má výlučné kompetencie v menových záležitostiach. Preto chceme navrhnúť jedno spoločné e, miesto pre Európsku e, úniu vo výkonnej rade. Pokiaľ ide o Svetovú banku, je dôležité získať tam miesto pozorovateľa, vo výkonnej rade a tiež by bolo dobré združiť všetky členské štáty do jednej európskej skupiny. Pokiaľ ide o bezpečnostné organizácie, najmä OECD a NATO, tam sa usilujeme o štatút pozorovateľa v e, NATO aby sme sa e, prispôsobili duchu Lisabonskej zmluvy a tiež, aby sme vytvorili nové strategické partnerstvo medzi Európskou úniou a NATO. Pokiaľ ide o OBSE, vysoká predstaviteľka by mala byť e, zastúpená ako predstaviteľka Európskej únie. Pokiaľ ide o radu, Európy, parlament a ostatné inštitúcie e, sa usilujú o to, aby boli uskutočnené e, zmeny potrebné na to, aby Európska únia ako e, člen Rady Európy mohla ratifikovať Chartu základných práv. Rada bezpečnosti má pre Európsku úniu trochu zvláštny charakter, hovorí sa o tom aj v zmluve. A OECD, ďalšia významná organizácia, tam e, by Európska únia mala z pozorovateľa sa stať plnoprávnym členom a opäť narážame na to, že tu sú na jednej strane výlučné kompetencie a na druhej strane kompetencie zdieľané. Po šieste, komplikovaná problematika a síce diplomácia pri e, samitoch G8 a G20. Európska únia by sa týchto procesov určite mala zúčastniť a byť tam plne e, zastúpená napríklad na schôdzach e, ministrov hospodárstva na zasadnutiach G8. Keď sa pozrieme na výlučná zdieľané kompetencie v oblastiach, kde G20 má stále väčší vplyv. Hľadáme e, možnosť, aby e, členské štáty hľadali e, možnosť pre čo možno najväčšie zapojenie Európskej únie na schôdzach G20. Takže toto je tých 6 najdôležitejších eh, kapitol, na ktoré sa zameriava moja správa. Samozrejme som otvorená, pokiaľ ide o vaše pozmeňovacie návrhy. Aj ja predložím pozmeňovací návrh, pretože som mala pomerne málo času na vypracovanie tejto správy a celá rada, celý rad aspektov ešte nebol dopracovaný. Takže aby sme to celé konkretizovali a prišli aj s novými myšlienkami, očakávam teda od vás eh, nové návrhy. Eh, Fundación Alternativa ďakujem za ich štúdiu, ktorá nám bola predložená. Je to skutočne veľmi dôležitá, veľmi konkrétna štúdia, obsahuje nové myšlienky, ktoré môžu byť užitočné e, k tomu, aby parlament zaujal stanovisko na e, túto dôležitú, k tejto dôležitej problematiky, ktorú riešime po prvýkrát vo chvíli, kedy je potrebné sa touto problematikou zaoberať. Ďakujem tiež sekretariátu nášho výboru za pomoc pri e, vypracovaní tejto správy a ďakujem tiež za spoluprácu medzi e, touto záležitosťou a uzneseniami tohto parlamentu, e, valným zhromaždením OSN. Často nám tu ale chýba ešte e, koordinácia medzi členskými štátmi Európskou úniou. My sa však snažíme v rámci nášho výboru dosiahnuť synergie medzi jednotlivými aspektami, na ktorých pracujeme a ktoré sú naozaj veľmi úzko prepojené. Zastupcovia Európskej komisie a Európskej služby pre e, vonkajšie záležitosti, ktoré sa zaoberajú mnohostrannosťou, sa s nami zišli a predostreli cenné návrhy, ako sa oni pozerajú na úlohu Európskej únie v rôznych organizáciách. Takže aj im sa chcem poďakovať a ďakujem tiež všetkým ostatným, ktorí sa podielali na vypracovaní návrhu správy v takom krátkom čase, ktorá teda e, je e, kratšia, ako sme pôvodne zamýšľali zamýšľali, pretože máme skutočne veľmi striktné lehoty, pokiaľ ide o preklady a všetky ďalšie e, požiadavky, e, ktoré na nás kladie inštitúcie. Takže správa nie je taká dlhá, ako by som si to prijala, ale chceme ju ešte vylepšiť prostredníctvom pozmeňovacích návrhov a dúfam tiež, že spolu s tieňovými spravodajcami sa nám podarí predložiť kompromisné pozmeňovacie návrhy a že tak sa dopracujeme ku konsenzuálnej správe, pretože si myslím, že e, výsledkom by mala byť pozícia parlamentu ako inštitúcie. Táto e, správa je dôležitá, ako som už spomínala na začiatku, pokiaľ ide o jej obsah. Chceli by sme ju prezentovať v rámci e, rozpravy na pléne s pani Eštonovou a tiež v rámci širšej rozpravy o úlohe Európskej únie v medzinárodnom spoločenstve. A toto je jeden z aspektov účasť Európskej únie v mnohostranných organizáciách. Takže dúfam, že to bude možné a dúfam, že sa rozpráva o tejto správe e, pridruží k tej veľmi dôležitej rozprave o činnosti Európskej eh, únie na medzinárodnom poli, pretože práve tam môže Európska únia prispieť k vytvoreniu novej štruktúry medzinárodnej spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem pani Muniz. Je tu zapísaných e, viacero rečníkov. Každý bude mať cirka dve minúty pretože máme veľmi veľa vecí na programe rokovania. Teraz dostane slovo pani Hautala za výbor pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem hovoriť dlhšie ako dve minúty. Ďakujem pekne, pani Munis. Urobili ste výborný návrh správy a tieto odporúčania, pokiaľ ide o to, aby kde ste požiadali vysokú predstaviteľku, aby prešla s, bielým, biel, s bielou knihou na ohľadne tejto témy. Je to veľmi dobré, pretože v tomto zmysle je, stanoven, je vlastne ustanovené, sú ustanovené priority Európskej únie vo vzťahu k vonkajším záležitostiam a ide o posilnenie multilateralizmu, pokiaľ ide o stratégiu bezpečnosti od roku 2003. Musíme sa zabrať aj otázku legitimity, legitimnosti v širšom zmysle a takisto aj pokiaľ demokratizáciu globálneho riadenia, ako Európska únia môže podporiť takúto myšlienku. Myslím si, že toto je úzko prepojené s tým, čo povedal pán Lambsdorff. Vyjadrí sa k tomu aj moja kolegyňa Lochbílerová. Som presvedčená o tom, že musíme nájsť silnejšie možnosti, kde by Európsky parlament mohol užšie kontrolovať e, aktivity OSN, možno aj formou posilnenia valného zhromaždenia. Pokiaľ ide legitímnosť multilateralizmu, o ktorom tu hovoríme, počuli sme tu, počuli sme tu výborné myšlienky, pokiaľ ide o ECOSOC OSN, ktorý by mohol byť takým mediátorom Akým spôsobom by sme mohli posilniť rastúcu, rastúce právomoci? Chceme podporiť myšlienku, že by mali mať silnejší hlas v medzinárodných organizáciách. Chceme tu vytvoriť určité podmienky. Môžeme vôbec takýmto smerom uberať. Je na to Európska únia dostatočne silná? A potom by som ešte chcela povedať, že pokiaľ ide o vyváženosť viacerých záujmov, to je takisto dôležité pre Európsku úniu. Musíme sa sústrediť na to, ako vyvážiť obchodné záujmy a iné oblasti, ako napríklad o ochranu životného prostredia a tak ďalej. A práve v tejto oblasti Európsky parlament urobil výbornú správu na ktorú by sme nemali zabúdať. A takisto by sme e, mali využívať aj obchodné nástroje, ktoré tu máme inovatívnejším spôsobom. Chcela by som povedať, že Google v Európskom parlamente hovoril o cenzúre v Číne, čo môže byť porušením e, pravidiel e, VTO. A pokiaľ ide o koordináciu a spoluprácu s inými organizáciami, myslím si, že Európska únia by mala byť oveľa viac otvorená a mala by brať do a mala by spolupracovať s OBSE e, užším spôsobom, pretože pokiaľ o ľudské práva. Dalo by sa povedať viac, ale myslím si, že dve minúty som už vyčerpala. Merci, Ďakujem pani Hautala, pán Lambsdorff, predseda pracovnej skupiny pre e, vzťahy medzi EÚ a OSN. Ďakujem, pán predseda. Hovorím teraz ako tieňový spravodajca e, pre správu pani kolegyne Muniz, ktorú považujem za veľmi dobrú. Musím to povedať hneď, že je e, to v mojich očiach správa, ktorá vychádza z tejto štúdie a skutočne mám vynikajúci dojem. Je to excelentná práca, ako sa ako zaobchádza s faktami. Najdôležitejšie je e, mať diferencovaný prístup. Nedá sa vystupovať vo všetkých týchto organizáciách podľa jednotného receptu a e, toto e, je veľmi dobre vyjadrené aj v predloženej správe. Domnívam sa, že často Častá oneskorená reakcia Európskej únie je často problémom je to vlastne pekne vyjadrené vetou we are all represented but uh, underperforming. Máme veľa aktérov a nevystupujeme často uh, konzistentne a uh, často zbytočne len koordinujeme bez nejakých výsledkov. E, Rád by som tu povedal dve, e, tri veci. Čiže smer, ktorým sa správa uberá a zdieľam. E, odborná analýza v rámci štúdie je výborná a musíme zvážiť, či tá správa nemá byť ešte politickejšia, pretože ako pani Hautala povedala, čas dozrel. Máme novú Lisabonskú zmluvu, novú zahraničnú politiku. Aktuálne je teda kríza a je to vlastne niečo pre ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, ale musíme do do toho zakomponovať politickú, politické posolstvo. Potrebujeme e, urobiť e, kvantový e, skok v našich požiadavkách na Európsku úniu, čo sa týka odporúčaní a tak ďalej, pretože toto musí byť potom posolstvo, ktoré s ktorým prídeme e, aj v rámci našej plenárky. Navrhol by som, aby e, Ačko vodné ustanovenie bolo vypustené, pretože Bčko považujem za vynikajúce. Ačko to je trochu akademické, e, hovorí sa o procesoch globalizácie, o systematických chybách týchto procesov a ja tam mm, vidím skutočne len politickú diskusiu, ale v úvodnom ustanovení B je vynikajúci text, ktorý skutočne nás uvedie do problematiky. Čo sa týka úvodného ustanovenia H, mám otázku, či skutočne vlastne vo Svetovej banke k tej reforme, o ktorej sa tu hovorí, sa už, teda, či táto reforma sa už uskutočnila. Takže tam som si nie úplne istý. Um, Možno by sme mohli poukázať na jeden veľmi dobrý príklad, kde Európska únia veľmi dobre spolupracuje e, v multilaterálnom kontexte, síce operácia Atalanta, kde sa spolupráca z e, NATO skutočne veľmi e, podarila. Takže toľko naše prvé pripomienky. Predložíme pozmeňovacie návrhy, ale čo je dôležité je, že ten smer, ktorým sa správa uberá, má plnú podporu našej politickej skupiny. Merci, monsieur Lomzor. Monsieur Kukan. Pán Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, stručne. Myslím si, že predmet tohto stanoviska má e, niekoľko rozporných prvkov. My všetci chceme posilniť úlohu EÚ ako globálneho hráča na svetovej scéne. Ehm, medzinárodná situácia nedávno sa vyvíjala dramaticky a je logické, že ak EÚ chce byť e, rovnocenným partnerom ostatným globálnym hráčom, máme nových hráčov ako India, Brazília, Čína, tak potom naozaj musíme mať e, lepší výkon, musíme sa posilniť vnútra, musíme posilniť našu úlohu v medzinárodných organizáciách. Myslím si, že stanovisko pani Muniz je dobrý základ na ďalšiu diskusiu a takisto by som e, chcel oceniť, že prišli dvaja hostia zo Španielska. Páči sa mi ich prístup, ktorý nie je teoretický alebo akademický, ale snaží sa dať na stôl nejaké návrhy. Toto je moja reakcia na túto správu, pretože správa obsahuje naozaj veľmi správne myšlienky. Možno je ich až príliš veľa. Ja som proti tomu, aby sa to ešte viac zväčšovalo, pretože si nemyslím, že tento dokument by mal byť akademický, ale mal by slúžiť ako pragmatický dokument na to, aby sme mali stratégiu konkrétnych vecí, ktorými Európska únia môže tieto ciele dosiahnuť. Pretože uznesenia ako toto, tých je strašne veľa a my potrebujeme konkrétne konanie, konkrétne výsledky. Takže potrebujeme aj pozmeňujúce návrhy, ktoré by zlepšili takýmto spôsobom stanovisko. <coughs> Ďakujem, pán Kukan. Pán Prody? Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež pani spravodajkyni. Eh, chcel som sa eh, vyjadriť trochu obecnejšie. A to preto, že som presvedčený o tom, že Lisabonská zmluva príliš trpí medzivládnym prístupom. Globalizácia už odstránila určité aspekty suverenity u členských štátov a je potrebné, aby e, sme sa e, tejto suverenity teraz ujali a spoločne ju spravovali v EÚ. A ona je e, za týmto účelom dobrým nástrojom. Nejde tu o to, aby sme ustupovali alebo niekomu postupovali suverenitu EÚ, ale o to, aby sme uznali, že čas suverenity bola stratená. Jediný spôsob, ako ju e, znovu získať, je spoločne a konsenzuálne ju ďalej spravovať prostredníctvom Európskej únie. To je smer, ktorým sa musíme vydať práve preto, že globalizácia je tvrdým faktom zúčastňujeme sa globalizácie a to prostredníctvom nástrojov, ktoré musia byť porovnateľné s nástrojmi iných veľkých krajín, ktoré spolupôsobia na tejto scéne. To je podľa mňa myšlienka, ktorú musíme mať neustále na pamäti a neustále e, ju v texte sledovať. Po druhé, by som chcel povedať, že demokratizácia medzinárodných inštitúcií je niečím, o čo sa musíme snažiť všetkými prostriedkami. E, s tým súvisí aj racionalizácia. Aj tá má byť našim cieľom. Všetky inštitúcie Bretton Woodu, Svetová banka, Medzinárodný e, menový fond, musia e, byť súčasťou jedného systému OSN aj spolu s e, VTO. Aby teda bolo možné na jednej strane podnecovať k dobrému správaniu sa a na druhej strane uvaľovať sankcie v prípade zlého správania sa. Myslím si, že toto by mala byť orientácia Európskej únie, ktorá je uznávaná ako nástroj účastie na globalizácii, aby teda Európska únia takýmto spôsobom mohla sa stať silným hráčom usilujúcim o demokratizáciu a racionalizáciu medzinárodných organizácií, aby sa tieto organizácie stali nástrom k pokroku a mieru vo svete. Ďakujem, pán Prody, pani Gomez. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pani Munisovej za výbornú správu. Je skutočne veľmi komplexná, identifikujú sa tu konkrétne problémy a ponúkajú sa aj riešenia. Vidím, že Maria sa skutočne snažila nájsť konkrétne riešenia, ktoré by mohli byť podporené formou dohody koncenzu. Avšak chcela by som povedať, že je úlohou nášho parlamentu my by sme mali byť ambiciózni my musíme identifikovať problémy a ponúknuť riešenia. Myslím si, aj z vlastnej skúsenosti sa to potvrdilo, že pokiaľ ide otázka reformy Bezpečnostnej rady, to je kľúčová otázka. Európska únia má teraz príležitosť formou aj vďaka Lisabonskej zmluvy, aj na základe záväzkov a cieľov, ktoré pre nás z toho vyplývajú. Máme tu príležitosť konečne urobiť zmenu, ak budeme ambicioznejší, ak budeme skutočne tlačiť na reformu Bezpečnostnej rady. Môžeme to konečne spustiť. Ak by sme sa dohodli, my tu v parlamente, akým spôsobom by sme mohli byť prezentovaní v tejto bezpečnostnej rade. To znamená, nehovoríme tu iba o, o, o názoroch, že by sme chceli miesto v rozšírenej bezpečnostnej rade to je iba minimálna úroveň, o ktorej by sme mali hovoriť. Mali by sme sa snažiť o viac, ak takáto myšlienka vodcovstva nepríde z parlamentu, tak jednoducho nepríde od našich národných parlamentov ani zo strany komisie. Ak zoberieme stav veci do úvahy. Čiže je to príležitosť pre parlament, aby bol skutočne ambiciózny, aby hovoril o rozšírení a správnom zastúpení a čo to znamená v zmysle zodpovednosti. Podľa mňa to je skutočne zaujímavé, ak zoberieme do úvahy. Máme tu tri veľké štáty ako Nemecko, Brazília a India, ktoré sa snažia byť súčasťou, mať stále miesto v Bezpečnostnej rady, ktorí sa jednoducho nevyjadrili v nedávnej dobe. Ako môžu prebrať takúto zodpovednosť a potom, pokiaľ ide o takéto dôležité rozhodnutia, jednoducho sa zdržia hlasovanie. Neviem, aké mali na to dôvody, ale v každom prípade mali byť oveľa rozhodnejší, oveľa afi- afirmatívnejší, pokiaľ ide o takéto dôležité rozhodnutie. A potom ešte pokiaľ ide o otázku VETA. Uh, nebudeme mať žiadnu reformu, ak, by sme, ak neurobíme revíziu, pokiaľ ide o právo moc VETA. VETO častokrát paralizovalo celú bezpečnostnú radu. Čiže myslím si, teraz nepôjdem k detailným bodom, ktoré už dobre poznáme, ale práve v týchto oblastiach by som skutočne uh, e, chcela, aby sme boli ambicioznejší a odvážnejší a urobíme nejaké návrhy. Ďakujem. Nech sa páči, pán Galer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne našej kolegyne a ďakujem za túto komplexnú správu. Ja sa budem sústrediť iba na dva odseky, na bod 11 a na bod 12. Podporujem samozrejme bod 11, tak ako je v tom znení, aké tu máme. Dúfam, že v budúcnosti budeme lepšie rozhodnutia robiť, pokiaľ ide o organizovanie väčšiny v zmysle toho, že by Európska únia mohla byť reprezentovaná aj na valnom zhromaždení OSN. Dúfam, že sme sa poučili z našich e, pochybení v minulosti, keď sme v decembri v Kinčáze mali stretnutie e, krajina AKT, tak ministerka z Goliany hovorila, ako to celé prebiehalo a jednoducho takto to nemôže prebiehať, ako to bolo. Ide tu o zastupiteľa Európskej únie, ktorý deň pred hlasovaním sa prišiel na to stretnutie a povedal, alebo hľadal podporu deň pred hlasovaním za svoj návrh. A bola tu odpoveď, že my tu máme iným, spôsob na to, ako sa rozhodujeme, pokiaľ ide hlasovanie. Nedá sa to urobiť z večera na ráno a preto sa to aj celé nepodarilo. A preto chcem, aby sme skutočne mali aj v budúcnosti právo alebo právomoc na to, aby sme jednoducho organizovali veci lepšie. Myslím si, že by sme mali byť v budúcnosti ambicioznejšie, tak ako to tu bolo aj spomenuté, nielen pokiaľ ide o členské štáty, aj ich zodpovednosť, pokiaľ ide o informáciu, čo sa deje v Bezpečnostnej rade, to takisto patrí k takejto spolupráci a koordinácii. Odkedy máme Lisabonskú zmluvu a sa spoločne rozhodujeme, pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu, mali by sme nájsť spoločný bod spoločné východisko, ktoré by viedlo k tomu, že tie členské štáty, ktoré sú bezpečnostné rade, aby skutočne zastupovali spoločné stanoviská všetkých členov. A myslím, že tak, ako sa nám to podarí aj na Rade ministrov zahraničných vecí, kde dojdeme k dohode a koncenzu, tak by sa to takisto malo pretaviť aj v jednotnom e, alebo jednomyselnom hlasovaní, pokiaľ ide o reprezentáciu Európskej únie Bezpečnostnej rade OSN a pokiaľ ide o hlasovanie Líbie, o Líbii a to, ako hlasovalo Nemecko, tak pravdepodobne to nebolo správne. Nech sa páči, slovo na pán Salafranka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za to, že pani Munies vypracovala taký dobrý návrh e, správy, ktorý sa snaží posilniť e, rolu Európskej únie v medzinárodných organizáciách. Odkazujem na e, stanovisko tieňového spravodajcu mojej politickej skupiny, pána Kukana. Je to dobrý základ, aby sme sa snažili posilniť našu úlohu čo sa týka odvolávky na tie e, dve bezpečnostné organizácie, jedno z nich je NATO, kde tento parlament už zohráva svoju úlohu v rámci parlamentného zhromaždenia a myslím si, že by bolo dobré na to upozorniť. Pokiaľ ide o spoluprácu v rámci OBSE, predseda parlamentného zhromaždenia s nami spolupracoval. Pracujeme na pozorovateľských procesoch vo voľbách. A myslím si, že všetky tieto aktivity by mali byť zdôraznené v tejto správe. Rád by som sa teraz zamerala na spoluprácu na poli OSN. Mali sme negatívne skúsenosti, napríklad nezvolenie európskeho kandidáta a do eh, čela valného zhromaždenia, potom neschopnosť prispôsobiť sa novým požiadavkám Lisabonskej zmluvy. Myslím si, že E, tieto veci by tu mali byť vzaté do úvahy, ako spomínal pán Galer, pokiaľ ide o Radu bezpečnosti, je skutočne poľutovania hodné, že členské štáty Európskej únie nehlasujú rovnako, že tu nie je minimálny náznak koordinácie toho malého počtu členov, ktorý tam máme. To by mal byť prvý krok k splneniu nášho priania, aby Európska únia mala svoje vlastné zastúpenie. A súhlasím tiež s tým, čo spomínal pán Lambsdorff ohľadne e, e, úvodného ustanovenia a tam je to prezentované tak trochu negatívne. A pokiaľ ide o OSN, rád by som ešte raz zdôraznil všetko to, e, čo sa týka dosiahnutia rozvojových cieľov milénia, a o finančných príspevkov, ktoré Európska únia prináša tejto organizácii. To je predsa tiež dôležité. Takže, pán predseda, myslím si, že e, to je dobrý základ. Správa sa oberá dobrým smerom, ako povedala pani Munies. Musíme sa pokúsiť skoordinovať sa navzájom čo najefektívnejšie. Hľadal som v dokumentoch španielsku verziu tejto správy, našiel som však len anglickú. Pani Munies ale vie, že je dôležité, aby tieto správy boli k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch. Dúfam, že táto anomália bude napravená čo najrychlejšie. Toto bude k dispozícii vo všetkých jazykoch. Teraz mi oznámili, keď budeme hlasovať o pozmenujúcich návrhoch a teraz pán Gimeres e, za Európsku zahraničnú službu. Ďakujem pekne, pán predseda. Máte dve minúty, hovorí pán predseda. Čiže pokiaľ ide o tento návrh správy, myslím si, že treba skutočne poďakovať spravodajkyni za to, že takýmto spôsobom túto správu vypracovala. Budeme sa snažiť implementovať a, túto správu v takom duchu. Po my v rámci Európskej služby vonkašiu činnosť sme si všimli konkrétne body, ak si uvedomíme predovšetkým výzvu, ako by sa mala byť reprezentovaná Európska únia na valnom zhromaždení ako pozorovateľ, ak sa táto rezolúcia v OSN odsúhlasí, to je dosť vážna záležitosť. Ide tu o dosť technickú záležitosť, ktorá je skutočne kľúčová. Táto správa dáva záležitosť do konkrétnejšieho obrazu. Zdôrazňuje sa to predovšetkým multilaterálny prístup k týmto komplexným globálnym problémom, tak ako to tu bolo naznačené. Takisto aj pokiaľ ide o reštrukturalizáciu globálneho riadenia. Je to veľmi dôležité, aby Európska únia a členské štáty jasne posilnili svoju úlohu, pokiaľ ide o multilaterálne fóra. Treba však povedať, že naša relevancia e, zatiaľ ešte nie je dosiahnutá v komplexnom potenciáli. Európska únia tejto výzve čelí. Skutočnosť, že sme pozorovateľom, pokiaľ ide multilaterálne fóra, to je naše východisko. Čiže zatiaľ tam ešte nemáme e, príležitosť vyjadriť sa ako relevantný partner, pretože sme stále pozorovateľom a tá výzva, ktorú tu máme, ako by sme mohli dosiahnuť e, štatút, kde by sme mohli skutočne intervenovať aj v e, oblastiach, ktoré sú oveľa komplexnejšie, čiže mali by sme dosiahnuť štatút e, participanta, nemali by sme byť v také marginálnej pozícii, v akej sa momentálne nachádzame. E, v júni budeme mať e, stretnutie s predstaviteľom OS, generálnym tajomníkom OSN a pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, chcel by som zdôrazniť, že pravdepodobne najslubnejšia a najschodnejšia cesta, kde by sme mohli zasiahnuť postup alebo pokrok, tak to je práve zlepšenie metód práce Euro bezpečnostnej rady. Pán Kontesa za komisiu za, na dve minúty. Ďakujem. Ja zastupujem generálneho riaditeľa pre hospodárske a finančné veci pokiaľ ide o účasť EÚ v hospodárskych debatách, zdá sa, že e, teraz je to dôležitejšie po hospodárskej a finančnej kríze. EÚ je jedna z najväčších ekonomík na svete a euro je jednou z najdôležitejších mien. Eurozóna má aj EÚ majú právo byť globálnymi aktérmi na multilaterálnej scéne. EÚ musí hovoriť e, jedným hlasom, aby bola vypočutá my e, podporujeme návrh o odporúčania. Súčasná situácia je neuspokojivá, tak ako to povedala e, pravodajkyňa aj experti. A je to dosť e, politická záležitosť. Ja mám jednu pripomienku k správe. Je tam článok 138 v zmluve, ktorý hovorí o procese, aby e, eurozóna mohla byť reprezentovaná vo finančných inštitúciách. Komisia musí pripraviť, e, musí navrhnúť, ako vytvoriť tento návrh na e, zastúpenie a musí to schváliť rada. Chcem vás takisto upozorniť na parlamentné uznesenie z 20. oktobra 2010, ktorý sa zakladá na článku 225 zmluvy kde sa hovorí o iniciatívnom práve Európskeho parlamentu, kde sa hovorí o prijatí legislatívneho aktu na základe článku 138, aby sa zlepšilo zastúpenie eurozóny. Myslím si, že správa pani Muniz dobre e, spomína túto, toto uznesenie, e, ktoré obsahuje tento aspekt legislatívnej iniciatívy. Merci. Uh... Ďakujem. Ešte stručne dostanú slovo experti a autory e, tejto správy, ak si to želajú. Nie, takže pani Muniz. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým za konštruktívne pripomienky k tomuto návrhu správy. Myslím si, že všetci z rôznych politických eh, hľadisk a môžeme ešte prispieť eh, ďalšími príspevkami k návrhu mojej správy. Len je tu trochu problém s rozsahom, preto som sa obmedzila eh, na to, že je lepšie zopakovať, teda prísť s nejakými návrhmi, než opakovať to, čo už sa robí, aj keď je pravda, že sa toho už veľa e, robí aj dobre zo strany Európskej únie. Myslím si, že je lepšie maximálne využiť priestor, ktorý máme k dispozícii na predloženie nových návrhov a na upozornenie na problémy, ktoré musíme riešiť. Súhlasím tiež s tým, že úvodné ustanovenie A možno nie je naformulované najlepšie. Možno je to trochu príliš striktné, pokiaľ ide o globalizáciu a môžeme ho pozmeniť, nemám s tým žiaden problém. Pokiaľ ide o, o právu um, a skutočnosť, že je k dispozícii uh, len v angličtine, tak bola písaná priamo v angličtine, uh, pretože vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, som chcela, aby sme to diskutovali na plene s pani Eštonovou a pri hlasovaní o Albertiniho správe bolo potrebné to prepojiť a napísať to, uh, predložiť to v angličtine. Ak e, by sme dlhšie čakali, tak by sme mali k dispozícii aj španielskú verziu a ďalšie jazykové verzie. Ale ja som to urobila rovno po anglicky, aby sme mali k dispozícii prvý návrh, ktorému by mohli rozumieť všetci. A tie ďalšie verzie samozrejme prídu a budú k dispozícii vo všetkých e, oficiálnych jazykoch. Aj pozmeňovacie návrhy budú k dispozícii od všet- vo všetkých jazykoch, ale závisí to aj od administratívy. Takže, ako hovorím, také boli lehoty a preto sme sa rozhodli predložiť návrh správy hneď v angličtine. Našťastie všetky problémy, ktoré ktoré boli na začiatku, sa vyriešili a to vravím aj preto, že som napísala túto správu rovno po anglicky, aby jej rozumeli všetci. Ešte raz ďakujem za vaše príspevky. Myslím si, že to môže byť dobrý základ ku konsenzu v tomto výbore, aby sme vypracovali správu, ktorá bude čo najlepšie odrážať očakávania, ambície, priania tohto parlamentu v oblasti zahraničnej politiky, aby sme naplnili e, všetko to, čo stanovuje Lisabonská zmluva, pokiaľ ide o úlohu Európskej únie ako hráča na medzinárodnom poli. Ďakujem. Pán Franka sa ešte hlasí. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ja by som ešte raz e, spomenul tú jazykovú otázku. Nemali sme e, pripomienku k tomu, že e, sa toto predkladá len v angličtine. Je to každopádne Eh, vec, ktorá je trochu zvláštna. Nie sme teda proti, ale viedli sme skutočne veľmi intenzívnu eh, rozpravu o jazykových záležitostiach a stanovené pravidlá predsa musia byť dotržiavané, či ide o prvú, druhú, tretiu, štvrtú verziu správy. Jednoducho musia byť k dispozícii vo všetkých jazykových verziách. To nie je vec, ktorá záleží od vôle spravodajcov. Samozrejme, nechceme hádzať polena pod nohy pani spravodajkyni, takže s tým súhlasíme samozrejme, ale lehoty sú rovnaké pre všetkých a, a v celom rade príležitostí bolo nevyhnutné predložiť všetky e, verzie, všetky jazykové. Takže áno, budeme pracovať s touto anglickou verziou, ale, pán predseda, bolo by dobré, aby sme sa v budúcnosti mohli e, riadiť pravidlami, ktoré... Ďakujem pekne. Návrh správy bude k dispozícii vo všetkých jazykoch, predpokladám. A už pred lehotou na podávanie pozmeňujúcich návrhov. Máme tu 31. marca, to je vlastne e, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a 19. apríl. Hlasovať budeme až 20. apríla a budeme mať ešte diskusiu v plenárnom zasadnutí a to bude niekedy v máji. Takže teraz sa môžeme pozrieť na ďalší bod. Vítame pani Palcány, ktorá je to, tento rok spravodajkyňou pre rozpočtový výbor, teda pokiaľ ide o rozpočtové priority na rok 2012, sa pani Palcány navrhla, že sa stretne so všetkými výbormi, aby sme spoločne mohli zvážiť špecifické záležitosti, ktoré by mali byť vložené do návrhu rozpočtu Európskej komisie, aby sme teda o tom mohli diskutovať Rada a Európsky parlament, ktoré sa musia vyjadriť e, k rozpočtu, tak sa musia, musia mať k dispozícii tieto informácie. Výbor pre rozpočet pravdepodobne príjme návrhy nášho výboru, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2012 a verím v to, že pani Munis, ktorá je poverená touto správou, že budeme mať možnosť predložiť tu na všetky podnety, ktoré sú dôležité. V našom výbore potrebujeme samozrejme ďalšie finančné prostriedky. A teraz dávam slovo pani Balsány. Presidente, e, grazie per questo incontro. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegovia za toto stretnutie. Minulý rok e, sme videli, že e, na budú účinnosti Lisabonskej zmluvy nám síce formálne zjednodušila rozpočtový e, postup, v rámci zmierovacieho konania už máme len jedno stretnutie, avšak e, v rámci toho vznikol celý rad nových problémov a ukázalo sa, že v rámci prípravy rozpočtov Eh, sa stretávame s veľkými ťažkosťami a že je to veľmi chulostivý proces. Tento rok považujeme za prioritné, aby eh, kompetentné výbory začali eh, hneď, ako je to možné, spolupracovať navzájom, aby to nezostalo len na rozpočtovom e, výbore, ale aby podstatnou mierou vzhľadom na kompetencia znalosti sa na e, procese rozpočtovania podielali aj ostatné výbory. Môj základný návrh e, spočíva v tom, aby sme e, v rámci 2012 si definovali priority a definovali e, priority až do roku 2020 v rámci väčšieho politického rámca. Ide o investície na stredno a dlhodobé obdobie a týmto finančné plánovanie je stabilnejšie a umožní nám stanoviť si skutočné e, silné európske priority, nepochybne také priority, ktoré budú zdieľať aj členské štáty. Členské štáty týmto spôsobom môžu spolupracovať na vytváraní priorít v stratégiách. V tomto rámci teda vidím ten úmysel, aby jednotlivé kompetentné príslušné výbory spoločne e, pre jednotlivé akcie, programy, ktoré spadajú do ich kompetencie, stanovili si to, čo najlepšie zodpovedá hlavným iniciatívam stratégie pre EU 2020. váš výbor e, je príslušný za veľa viacročných programov Eh, kde sa postupovalo rôznym spôsobom. Niektoré programy sa vyvíjali pozitívnejšie, než sa očakávalo, napríklad politika susedných vzťahov o 10 eh, zaznamenaný nárast oproti programu. Napríklad eh, u niektorých ďalších ako MEFE došlo k horšiemu postupu a síce viac než 20 Váš výbor má napríklad eh, vo svojej kompetencii aj fondy pre naliehavé záležitosti, čo je prvok flexibility v našom rozpočte. Aj to je téma, v ktorej práve váš výbor v rámci flexibility môže prispieť eh, ďalšími úvahami. Dnes je dôležité, aby sme v tomto scenári si nastavili priority, ktoré váš výbor môže navrhovať v rámci prípravy rozpočtu. Treba mať na pamäti, že to musia byť rovnaké priority, ktoré e, potom e, budú smerodajné pri definovaní pilotných projektov a prípravných akcií. E, lehota je 3. júna, aby sme mali už predbežný zoznam, ktorý môžeme predložiť komisii a získať od nich prvú spätnú väzbu. Ide o to, aby tieto projekty Ehm, a tieto myšlienky nás transparentne viedli pri predkladaní projektov, keď už budeme mať jasné čísla. Takže aby sme konkrétne mohli nadefinovať stanovisko parlamentu k textu rozpočtu. Chcem vás teda eh, poprosiť, aby ste tematiku eh, rozpočtu eh, považovali za dôležitú tému, ktorá by mala byť ústrednou v rámci diskusí vo vašom výbore, tak aby celý parlament konal v tejto veci spoločne, aby všetky následné kroky, naše stanovisko hľadne um, návrhu rozpočtu, ktorý 20 eh, apríla eh, budú na rade tie projekty, fakty čísla, aby mali mm, jasnú politickú líniu, aby mali svoju logiku, aby boli transparentné, aby teda celý postup bol efektívny a užitočný. Chcela som vás teda o toto požiadať, aby ste sa stotožnili s tou časťou rozpočtu, ktorá spadá do vašich kompetencií. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Munis, ďakujem pekne. Len stručne. Správa o rozpočte sa zatiaľ nachádza vo veľmi včasnom rannom štádiu, takže nemôžeme k nej predložiť nejakú veľkú analýzu. Ako pani Balzány spomína, rozpočet na rok 2012 by sa mal riadiť našimi hlavnými prioritami, to znamená zamestnanosť, Nesmieme však strácať z zretela chronický nedostatok financií pre zahraničnú politiku Európskej únie. Európska únia ako celosvetový činiteľ musí prispievať svojim vplyvom eh, k medzinárodným vzťahom a existuje tu skutočné riziko marginalizácie na celosvetovej úrovni, ak Európska únia nepotvrdí svoje záujmy a svoje priority v zahraničí. A to by sa mohlo stať, ak by zahraničná politika bola aj naďalej takto nedostatočne financovaná. V kontexte, kedy význam Európy na medzinárodnom poli rastie, nie je možné, aby rozpočet neodrážal tieto nové potreby. Je pravda, že zatiaľ ešte nepoznáme čísla, takže by e, bolo naozaj za včasu vynášať už tu nejaké súdy. Takže e, Každopádne predložíme pani Balzány otázky, ktoré by mali byť vzaté do úvahy v rozpočte na rok 2012. Povieme jej, ktoré body by mali byť zohľadnené, čo sa týka nášho výboru. Európska komisia musí vyriešiť eh, problém s právnym základom pre nástroj na spoluprácu s eh, priemyselne vyvinutými krajinami. A aj EC eh, Plus nemá naplánovaných dosť finančných prostriedkov pre strategické oblasti, mm, napríklad Latinská Amerika. Sú tam krajiny, kde Eh, bol zaznamenaný dobrý raz, kde je právna istota. Malo by byť jasne stanovené, ako sa tieto krajiny eh, budú zúčastňovať rámca EC plus. A tiež e, nám robí starosti možné zníženie finančných dotácií pre nástroj stability. To je veľmi dôležitý nástroj a nedostatočné financovanie nástroja stability by mohlo viesť k tomu, že nesplní svoj účel. Sme si vedomi rozpočtových e, problémov Európskej únie aj členských štátov. Ale práve preto musíme byť veľmi prísni v analýze jednotlivých rozpočtových položiek. Musíme sa zamerať na zahraničné oblasti, akým je Stredomorie napríklad. Nemusíme zdôrazňovať, čo všetko máme s touto oblasťou spoločné. Reviduje sa tiež politika a susedstva smerom na juh. Myslím si, že nedávne udalosti by mali byť dôvodom na to, prečo by sa politika susedstva e, smerom na juh mala posilniť, prečo by sme mali mať e, solidné a pevné finančné nástroje, ktoré by nám umožnili v tejto oblasti podporiť demokraciu na juhu. Sme teda radi, že pani Balzány zdôrazňuje, že Európska únia by mala podporovať e, krajiny smerom na juh od Európskej únie, aby sa podporil demokratický sociálny rozvoj týchto krajín. Myslíme si tiež, že je dôležité, aby komisia informovala o finančných nástrojoch, ktoré um, možno využiť uh, v rámci podpory demokratizačných snah v krajinách v oblasti Stredomoria, aby tam bola väčšia flexibilita, aby náš výbor vedel, či existujú iné uh, linky, ktoré nie sú v kapitole rozpočtovej 4, ale ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov tohto výboru. Vít čítame oznámenie 200 z 8. marca, kde sa konštatuje E, konštatujú skutočnosti v súvislosti s humanitárnymi akciami e, na podporu demokratického vývoja. Chceme, aby to nebola len púha deklarácia, e, chceme, aby sa to odrazilo aj v rozpočte na rok 2012. Súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že potrebujeme lepšie naplnenie rozpočtu spoločenstva, lepšiu realizáciu a treba tiež pripomenúť, že v prípade položiek určených na vnútorné akcie z kapitoly 4 sme zaznamenali veľké problémy pri realizácii. Toto musíme riešiť ako celok. Ak máme obmedzovať eh, jednotlivé položky v rozpočte, Nesmieme tak robiť v prípade položiek, kde realizácia prebieha veľmi dobre. Pokiaľ ide o stratégiu 2020, môže byť dôveryhodná len vtedy, ak bude dostatočne financovaná úloha Európskej únie ako globálneho aktéra. Potrebuje predsa rozpočtové dotácie, ktoré budú podstatne vyššie než tie súčasné. Prečo? pretože navýšenie týchto dotácií by prinieslo veľké výhody pre Európsku úniu. Znamenalo by to veľké navýšenie tejto položky a nie príliš veľké navýšenie celkového rozpočtu v správe Fernández v časti, kde sa hovorí o administratívnych výdavkoch, som predložila celý rad pozmeňovacích návrhov, aby som sa dozvedela, akým spôsobom sa vytvorenie SVČ odrazí na rozpočte pre rok 2012, koľko to stojí, členských, e, členské štáty, koľko stojí európske štáty to spustenie zahraničnej služby, aké prostriedky boli pôvodne naplánované a či je treba túto položku navýšiť, aby tá zahraničná služba bola skutočne efektívna. Na záver chcem povedať, že si myslím, že je veľmi dôležité, e, aby toto rozpočtové naše úsilie slúžilo k tomu, aby Európska únia bola lepšie viditeľná. Preto si myslím, že fondy Európskej únie, ktoré prechádzajú cez, cez iné organizácie, napríklad cez OSN, rôzne programy, projekty a organizácie, e, ktoré zastrešuje OSN, Čiže tam by sme mali vedieť, či je možné pripočítať tieto prostriedky k zahraničným akciám Európskej únie v rôznych tematických oblastiach, alebo či sú to eh, len povinné medzinárodné príspevky. Ale myslím si, že aj tu by sme sa mali usilovať o synergie a započítať tieto príspevky Európskej únie v rámci týchto organizácií, čo by zvýšilo viditeľnosť Európskej únie a jej dôveryhodnosť, pokiaľ ide o jej zahraničnú činnosť. Ako som už spomínala, pokiaľ nebudeme mať čísla a návrh e, od komisie, je príliš zavčasu, aby sme e, súdili, aby sme predkladali konkrétne návrhy za náš výbor. Takže toto som vám tu chcela predstaviť a, a v tomto duchu som to prediskutovala aj s tieňovými spravodajcami, s ktorými som sa stretla tiež s pani spravodajkyňou z rozpočtového výboru, ktorej som dala svoje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. Pán Lambsdorff? Ďakujem v stručnosti. Chcem sa najskôr poďakovať že ste tak rýchlo prišli do výboru, aby ste si vypočuli, aké sú priority výboru. To je veľmi dobré podľa mňa. Dúfam, že som to správne pochopil, takže spravodajkyňa pre rozpočtový uh, plán uh, na rok 2012 nezahrňa do toho rozpočet ERD, Mám jednu e, otázku a jednu pripomienku. Európsky rozvojový fond by mal byť e, integrovaný do rozpočtu e, spoločenstva. Chcem sa spýtať, či tak bude urobené už v roku 2012 a ak áno, aké to bude mať dôsledky. No a potom ešte jedna prozba. Máme nástroj na podporu demokracie a ľudských práv. DHR a mohli by sme ten akcept eh, podpory demokracie v tomto kontexte opätovne zdôrazniť. Nedávno sa konala veľká konferencia s Američanmi a aj v tomto výbore je konsenzom to, že toto je veľká priorita zahraničnej činnosti EÚ. Sme v tejto oblasti kvalifikovaní, máme veľkú kompetenciu, ale aj dôveryhodnosť, pretože Európska únia v tejto oblasti už veľa dosiahla a urobila ale samozrejme prichádzajú stále nové výzvy. Teraz to vidíme napríklad aj v Severnej Afrike. Keby toto nebolo prioritou číslo 1, tak by to e, nebolo dobre. Ja si myslím, že by to tak malo byť a tento nástroj by mal dostať ešte viac flexibility. Ďakujem pani Jetenmaki. Kýtoksia puheenjohtaja. Saimme perusteellisen... Ďakujem. My sme si práve vypočuli e, veľmi podrobnú prezentáciu a chcela by som ešte na to zareagovať a zdôrazniť niekoľko bodov. Najmä pokiaľ ide o tú politiku susedských vzťahov, susedskú politiku, to je dôležitá súčasť e, rozpočtu na zahraničnú činnosť EÚ a je veľmi dôležité, aby južné partnerské krajiny dostali podporu od Európskej únie. Potrebujú ju práve teraz, keď sa realizuje prechod na demokraciu v týchto štátoch. Musíme sa postarať aj o to, aby táto hospodárska podpora smerom na juh e, neznamenala, že zase východné partnerské krajiny dostanú menej podpory. Musíme pamätať na to, za akým účelom sa majú použiť tieto prostriedky, pretože doteraz napríklad sme veľmi veľa peňazí dávali do e, štátnych správ Ben Aliho a Mubaraka. Ja si myslím, že Afrika už nedostane viac peňazí od EÚ, ale mala by dostať viac podpory a tá, e, tie peniaze by sa mali používať efektívnejšie, tak aby naozaj e, prispeli k rozvoju demokraciu a demokracia občianskej spoločnosti. A práve je dôležité, aby sa tie peniaze dostali do tej úrovne grassroots, čiže do, naozaj do, do praxe. Doteraz tie peniaze neboli veľmi úspešne využívané. Demokracia a ľudské práva sú významnou súčasťou rozpočtu na e, zahraničnú činnosť a tieto peniaze by mali byť lepšie využívané na podporu občianskej spoločnosti v štátoch, ktoré sú na juh a na východ od nás, ale aj e, inde. S veľkým záujmom čakám na to, ako sa na rozpočte odrazí nová politika pre podporu demokracie a rada by som si vypočula od zástupcov komisie, aké dôsledky bude mať toto nové partnerstvo pre demokraciu na e, rozpočet. Je to nová vec, e, v podstate cudzia vec pre mnohých z nás a chcem vedieť, o koľko viac prostriedkov sa na to použije, ako sa to bude financovať, koľko sa spotrebuje a tak ďalej. Je dôležité, aby podmienenosť, kondicionalita financovania bola posilňovaná. Partnership for Democracy and Shared Prosperity Program e, to sú práve oblasti, kde e, musíme lepšie financovať, e, teda mali by sme do štátov, do partnerských štátov financovať vtedy, keď realizujú demokratické reformy. Rozpočet na zahraničnú činnosť by sme mali vnímať aj e, z perspektívy rozumného e, používania e, prostriedkov a musím povedať, že veľmi opatrne sa pozerám na Latinskú Ameriku. Neviem, či by to malo byť ťažisko našej činnosti v nasledujúcich rokoch. Tie pro- prostriedky eh, na vzťahy s Latinskou Amerikou by sa nemali navyšovať. Myslím si, že ťažisko by malo byť inde. Ďakujem, pán Ferm. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem zareagovať na niekoľko pripomienok pani Muniz, najmä pokiaľ ide o južné stredomorie s novou monitorovacou skupinou pre túto oblasť sme sa prednedávnom stretli s pánom Sala Frankom a my sme diskutovali o hospodárskych nástrojoch a o tom, ako sa majú využiť v tejto novej situácii. Je veľmi dôležité, aby rozpočet na rok 2012 sa sústredil na koordináciu nástrojov, pretože okrem programu susedstva, ktorý už máme, existuje aj e, proces, e, ktorý diskutuje o mandáte pre EIB a takisto o, e, pre man, o mandáte pre EBRD a takisto sa diskutuje o rôznych nástrojoch e, pre poľnohospodárskú spoluprácu, pre spoluprácu s občianskou spoločnosťou a tak ďalej. A naozaj tieto veci sa musia navzájom skoordinovať, aby sa navzájom neprekrývali, a, e, aby tam neboli zdvojenia, aby sme mali jasné priority, čo chceme robiť v Južnom Stredomori, či už v roku 2012 alebo potom. Takisto sa musíme sústrediť na kondicionalitu, teda na to, aby sme našli správnu metódu podmienenosti financí, či už ide o demokraciu, ale takisto aj e, o administratívnu podporu. Takisto sa domnievam, že musíme zvažovať riziko tej proporcie nástrojov e, susedstva. E, východ-juh bol v pomere 1 E, tretina, dve tretiny kedysi a my to nejako diplomaticky možno budeme musieť teraz upraviť ten e, pojem, ten, ten pomer. Pokiaľ ide o pána e, Lambsdorfa, toto je záležitosť pre výbor Šure, ale v nasledujúcom finančnom období, keď budeme hovoriť o zásadnejších o otázkach, to bude iné, takže ja odporúčam tomuto výboru, aby skúmalo, čo sa deje vo výbore e, Šure. 31. E, marca je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov do výboru Šure a potom sa bude hovoriť o správe pre e, nasledujúce finančné obdobie a tam zahraničné záležitosti budú mať veľmi dôležité miesto, čiže prosím sledujte, čo sa deje vo výbore Šure. Ďakujem. Ešte chcem niečo upresniť po otázke, ktorú eh, položila pani Makej komisii. Pýtala sa na eh, finančné dôsledky nového partnerstva eh, s južnými partnermi. Túto otázku im postúpime, ale keďže v posledných minútach sme zmenili program rokovania, zastupca komisia, komisie tu teraz nie je. Pán Salafranka. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za to, že prišla s nami a prišla nás informovať nás o prioritách pre rozpočet. Pani Muniz predložila priority, pokiaľ ide o rozpočet na budúci rok. Pán Ferm spomenul dôležitý bod, predovšetkým tu ide o to, ako by Európska únia mohla reagovať na potreby, pokiaľ ide o južné stredomorie, teda to južné pobreže Stredozemného mora. Pokiaľ ide o politiku susedstva, ide tu o záležitosť, ktorá je v súčasnosti veľmi citlivá, predovšetkým pokiaľ ide o preorientovanie fondov a eventuálny transfer prostriedkov z východnej politiky susedstva do južnej politiky susedstva. Európska únia musí konať veľmi flexibilne. Pán predseda, myslím si, že veľmi dôležité, tak ako tu uviedla aj pani eh, Eštonová, aby sme zjednotili jednotlivé mechanizmy, ktoré máme, tie nástroje, nielen pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, o ktorých dnes hovoríme, ale tak aj hospodárske prostriedky, ktoré máme prostredníctvom koncesí, o ktorých momentálne uvažujeme takisto zvýšenie akcií Európskej investičnej banky a takisto sú tu ešte možnosti, pokiaľ ide o prostriedky pre obnovu a rozvoj. Ale chcel ešte raz povedať, že pokiaľ ide o naše záväzky k rôznym regionálnym oblastiam, tieto musíme dodržať. A ako sme tu uviedli, nejde tu o to, že by sme našli také filištínske riešenie, musíme využiť všetky obmedzené prostriedky, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme riešili problémy, ktoré máme v najbližšom okolí. Takže to, čo povedala pani Jetemaki, skutočne Európska únia má veľkú zodpovednosť v Latinskej Amerike. Budeme mať summit medzi Latinskou Amerikou a Karibikom. V súčasnosti využívame výsledky summitu, ktorý bol v Madride a preto musíme dodržiavať aj naše vlastné záväzky v tomto regióne. V budúcnosti by sme mali pripraviť určitú reflexiu, ktorá by sa týkala toho, akú úlohu chce Európska únia zohrávať na medzinárodnej scéne a aké prostriedky by sa mali mobilizovať v diskusii o budúcich finančných výhľadoch. A ešte jedno doporučenie, pán predseda. Nemali by sme mobilizovať všetky naše prostriedky z očí voči kríze, ktorá tu je a ktorá je teraz v oblasti Stredomoria, bez toho, že by sme vedeli, akým smerom sa tieto procesy uberajú. Videli sme v Egypte, aké sú tu výsledky referenda 19. marca a videli sme, že tá zmena ústavy sa uberá smerom, aký požadovali skutočne zástupcovia moslimského bratstva a ľudia, ktorí boli v okolí prezidenta Umbaráka. Čiže mali by sme mať k dispozícii tieto finančné prostriedky, ale uvoľniť by sme ich mali až v tom momente, keď budeme vedieť presne, akým smerom sa tieto procesy budú uberať. Mali by sme teda byť pripravení, mali by sme mať prognózy, ktoré pripravuje Európska služba pre vonkajšiu činnosť a aj iné orgány a mali by sme byť schopní zastaviť toky tých finančných prostriedkov, ktoré investujeme, ak takéto procesy sa nebudú uberať demokratickou cestou a nebudú sa rešpektovať ľudské práva. Ďakujem. Pani Balzani, chcete povedať niečo na záver? Je to veľmi zaujímavé. Môj prvý dojem po vypočutí si príspevkov je taký, že v okruhu 4, aj keď to nie je ten najrozsiahlejší okruh rozpočtu, sa nám črtajú problémy, ktoré máme aj v iných oblastiach rozpočtu, napríklad potreba primeraných finančných prostriedkov a súvisí to trochu aj so samotnou dôveryhodnosťou inštitúcií EÚ. EU to je veľmi dôležitá téma. Ďalej hm, potreba flexibility a schopnosť odpovedať a reagovať účinnými, efektívnymi krokmi na meniace sa požiadavky e, poukazuje na potrebu koordinovať nástroje koordinovať e, takým spôsobom, aby sme e, nielen, že konali efektívne, aj keď máme nedostatočné zdroje, ale aby sme e, boli skutočne dôsledne schopní prinášať pridanú európsku hodnotu. Je teda potrebné e, zamerať sa v práci s týmto rozpočtovým okruhom práve na tieto prvky, pretože trpí nedostatočným financovaním, to je nepochybné a musí reagovať na zjavné potreby, ktoré sa neustále menia. E, tematika e, stredomorských krajín tu spomínali všetci rečníci. A chcela by som vás požiadať, aby ste skutočne boli veľmi konkrétni, milí kolegovia. To, o čom hovoríme, je rozpočet na rok 2012 a určite e, sa povedú ešte ďalšie významné diskusie, e, ktoré budú mať vplyv na politickú klímu, v rámci ktorej skončí táto rozpočtová procedúra. Budú sa tieto rozhovory odohrávať aj inde. Kolega Ferm pripomenul, že paralelne rokovania prebiehajú vo výbore SURE. E, potom je tu otázka finančných zdrojov, otázka politiky členských štátov. To všetko determinuje prostredie, v rámci ktorého sa pohybujeme. My si však musíme stanoviť konkrétny, jasný cieľ. To je dôležité. E, rozpočet, ktorý je stavaný na koniec programového obdobia práve preto e, funguje výbor SURE, e, znamená, to žiaľ, že máme dosť obmedzený manevrovací eh, priestor, čiže si musíme stanoviť správne priority, takže prosím kolegovia, pristupujte k tomuto veľmi eh, realisticky, veľmi konkrétne O tých pilotných projektov, teda o tých pilotných projektoch, eh, o ktorých som hovorila a o tej prvej lehote, tam naozaj veľmi konkrétny musíme byť. Čo sa týka projektov, treba realizovať tie, ktoré boli stanovené a ak odoberieme e, z tých už naplánovaných e, projektov a nebudú vyčerpané finančné prostriedky, budeme mať ešte menej manevrovacieho priestoru. Takže vás prosím, aby ste postupovali veľmi konkrétne, aby ste sa od samého začiatku sústredili na hľadanie priorít Ehm, na hľadanie toho, čo chceme ehm, mať v roku 2012 financované, aby sme to potom mohli transformovať do všetkých ehm, procesov, či už to prípravných krokov, alebo pilotných projektov, alebo pozmeňovacích návrhov, konkrétnych finančných čísel. Prvé projekty s konkrétnymi číslami prídu až neskôr, takže vtedy budeme môcť byť konkrétnejší. Ďakujem. Ďakujem. Nasledujúci bod E, programu rokovania po diskusii o úlohe Európskej únie v multilaterálnych organizáciách budeme pokračovať s príbuznou témou, a to je odporúčanie Európskeho parlamentu a rady e, k téme nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Spravodajca pripravil návrh dokumentu, o ktorom sa hovorilo už v pracovnej skupine, ktorá sa venuje vzťahom medzi EÚ a OSN. Takže teraz dám spravodajcovi slovo, aby to zhrnul. Pán Lambsdorff, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, ako ste správne povedali v pracovnej skupine, sme poprvýkrát diskutovali túto správu o zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Nejaké technické e, veci e, e, sme museli riešiť, čiže sme to museli trošku skrátiť, ale čo sa týka obsahu, nič sa nezmení. Pre kolegov, ktorí tento proces ešte dôverne nepoznajú, ide tu o odporúčanie rade, aké priority v OSN v rámci 66. zasadnutia valného zhromaždenia chceme e, e, mať my na zreteli ako Európska únia. A vychádza to ako v predchádzajúcich rokoch z návštevy delegácie AFED v New Yorku, kde sme diskutovali s našimi partnermi a e, vypočuli sme si, aké sú tie najdôležitejšie výzvy, aké sú najväčšie priority z pohľadu našich európskych zástupcov tam. Takže to je návšteva, ktorá sa uskutočňuje už dlhé roky pravidelne a dialog medzi parlamentom na jednej strane, našimi členskými štátmi a delegáciami a teraz SVČ programy, e, e, programy fondov, sekretáriátom, e, si myslím, že skutočne pozdvihli na vyššiu úroveň než v minulosti. To, aké dôležité je OSN, to nemusím zdôrazňovať Ehm, umožnilo sa to rezolúciou 1973, e, čo je rozhodujúce mm, priority musíme e, vidieť e, v rámci dlhodobejších perspektív. OSN je komplexná organizácia, ktorá čeli mnohým výzvam. Takže aké sú priority v tento rok? Európsky parlament zaujíma samozrejme mimoriadne, ako naša exekutíva e, zvláda e, e, akceptovať a príjmať rolu Európskej únie v rámci tejto organizácie, ako aktívne na nej pracuje. Čo sa týka mierotvorného procesu a krízového manažmentu, aj k tomu máme nejaké odporúčania, tiež odporúčania k ľudským právam. V tomto dokumente, teda v návrhu správy, je niekoľko kratších odsekov, kratších väčších z viacerých dôvodov. Jeden som už spomínal, pretože um, máme tam tieto obmedzenia, čo sa týka rozsahu. A uh, úplne vedome sme uh, časť, ktorá sa týka rozvojovej spolupráce, uh, skrátili, pretože tradične dobrá spolupráca s výborom pre rozvojovú pomoc bude aj tento rok pokračovať, takže tam očakávame e, stanovisko Výboru pre rozvojovú pomoc, ktoré potom bude následne do správy e, zaintegrované. Takže k prvému bodu postavenie Európskej únie v systéme OSN. E, áno, kolega, je tu ešte, je to jeho úloha, nie je to ľahká úloha, nie je mu čo závidieť, najmä vzhľadom na skutočnosť, že pri prvom pokuse členská základňa generálne zhromaždenia reagovala veľmi skepticky. Cieľ je jasný, jasný, e, silnejšie zastúpenie, koherentnosť, transparentnosť. Chceme mať dopad v e, rámci, teda dopad, e, aby teda Európska únia tam mala svoje slovo. A ide tiež o to, aké vstupné body vlastne sa nám podarí dosiahnuť ako Európskej únii postavenie Európskej únie v rámci generálneho zhromaždenia právo vyjadriť sa, právo predkladať návrhy e, zo strany vysokej e, zástupkyne. Je to veľmi e, dôležité, ale možno viacerí to ešte nevedia, ale situácia vyzerá už lepšie. Druhá časť sa týka mierotvorného procesu. Tam ide o o tému, e, ktorou sme sa zaoberali a zúrazňovali už minulý rok. V pracovnej skupine sme konštatovali, e, že e, v tejto správe by sa tejto problematike mala venovať väčšia pozornosť a teším sa, že k takémuto výsledku sa dopracovala aj pracovná skupina rady. E, rezolúcia e, Bezpečnostnej rady z 26. februára k Líbii, nie teda táto aktuálna, ale tá predchádzajúca, poprvýkrát e, spomína teda zodpovednosť za ochranu. Poprvýkrát je tento koncept spomenutý vo formálnom stanovisku Bezpečnostnej rády OSN v súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou. Takže sa už uberáme smerom k e, zakotveniu tejto zodpovednosti v rámci medzinárodného práva. My sme vždy boli za to, aby táto koncepcia boli, bola naďalej rozvíjana. V tomto smere si myslím, že sme na dobrej ceste. Druhý bod, e, ktorý je dôležitý e, v rámci oblasti mieru a bezpečnosti, je dobrá mierová stratégia ktorá e, zahrňa rôzne aspekty. Potrebujeme integrovaný dlhodobý prístup, potrebujeme väčšiu synergiu medzi e, zachovávaním mieru na strane jednej a e, vytváraním mierotvorným procesom a rozvojovou spoluprácu na strane druhej. A v tejto súvislosti vytvorenie komisie je veľmi dôležitým bodom rozhodujúci Mm, rozhodujúcim bodom je, že táto Peace Building Commission musí byť e, posilnená v rámci Bezpečnostnej rady, ale kto pozná OSN, niekedy sa e, mm, hneváme, ako je to komplexné a ťažké k niečomu sa dopracovať, teda k rozhodnutiu v našej inštitúcii, ale môžem vám povedať, že v rámci OSN je to oveľa, oveľa komplikovanejšie a ťažšie. A práve tu, keďže ide o dôležitý inovatívny e, mm, pokus. E, dúfam, že sa to podarí. Čo sa týka spolupráce s ostatnými inštitúciami, je dôležité e, najmä postarať sa o zlepšenie koordinácie medzi rôznymi regionálnymi partnermi. To sa týka aj krizového manažmentu medzi OSN a medzi Africkou úniou napríklad v priebehu poradenského procesu by som možno ešte sa zameral na subregionálne organizácie. V Novej Gvineji som s ECOWASom mal veľmi pozitívne napríklad skúsenosti nedávno a ten vývoj e, skutočne e, nám dáva e, vieru dúfať v zlepšení. A čo sa týka odzbrojovania, nukleárne odzbrojovanie, kontrolnú konferenciu zmluvy o nešírení jadrových zbraní sme mali v roku 2010 a teraz pracujeme v zmysle jej záverov. Existujú tiež odporúčania v súvislosti s bojom proti terorizmom. To je tiež oblasť, kde určité skupiny predložili veľmi konštruktívne návrhy. Čo sa týka otázky ľudských práv, tam ide o nejaké inštitucionálne, niekoľko inštitucionálnych otázok, napríklad otázka ako e, sa bude napríklad SVČ zaoberať, e, tak tý, týmito e, otázkami dodržiavania ľudských práv, otázka Rady pre ľudské práva, ako je z, možné zlepšiť napríklad postup pri hlasovaní. Často sme zažili že generálne zhromaždenie jednoducho Mm, teda zažili sme, že e, generálne zhromaždenie jednoducho e, vyhodilo Líbiu e, z Bezpečnostnej rady po tom, čo sa Kadáfi začal správať tak, ako sa správal. Podľa môjho názoru sa tam vôbec nemal nikdy dostať. Čiže otázka a voľby členov podľa mňa zohráva veľmi dôležitú úlohu. A ďalšími vecami sa chceme zaoberať napríklad odstránenie trestu smrti, mučenia, dodržiavanie práv práv e, detí, práv e, e, náboženských skupín, práv žien a tak ďalej. Rád som samozrejme ochotný zodpovedať ďalšie otázky, keď budeme diskutovať, najmä keď budeme diskutovať napríklad o vzťahu z, medzi OSN s formáciami G, G8, G20 a tak ďalej. Je to globálna otázka a teším sa samozrejme na diskusiu a na podnety od kolegov. Ďakujem. Merci, monsieur Preda. Ďakujem, pán Preda. Ďakujem, pán predsedajúci. Najskôr sa chcem poďakovať pánovi Lambsdorfovi za veľmi produktívnu prvú e, výmenu názorov, ktorá sa už konala k tomuto návrhu uznesenia a pán Lambsdorff e, reagoval pozitívne na niektoré moje návrhy k jeho textu a zapracoval ich tam, ale ešte napriek tomu mám nejaké pozmenujúce návrhy. Chcem zareagovať na tri alebo štyri veci, ktoré sa mi zdajú byť veľmi dôležité. Poprvé, myslím si, že by sme mali tu dať myšlienku, že prítomnosť Európskej únie musí byť posilnená na úrovni OSN a malo by to byť urobené tak, že budeme vysielať rovnaké posolstvo, ale viacerými hlasmi, pretože zástupcovia Európskej únie môžu sa obracať na OSN iba vtedy, keď členské štáty už si stanovili svoje stanoviská a vyjadrili ich, čiže využíme tieto hlasy členských štátov. Druhá vec, myslím si, že je dôležité zdôrazňovať, že hlasovacie postupy v Rade pre ľudské práva musia byť súťaživejšie, ak to môžem tak povedať, pretože súčasná situácia vyzerá tak, že regionálne skupiny hlasovaním stanovia kandidátov, ktorí majú byť podporení v tejto rade pre ľudské práva. Tu by sme mali zaviesť viac súťaživosti, mali by sme podporovať lepších kandidátov do Rady pre ľudské práva. Takisto tu máme problém zväčšujúcej sa priepasti medzi členskými štátmi pri hlasovaní v Rade pre ľudské práva. A takisto chcem zdôrazniť, že v návrhu správy by sme pove- mohli povedať, že Európska únia prispieva do rozpočtu OSN veľkým dielom, 38 a e, s týmto veľkým príspevkom musí ísť ruka v ruke aj väčšia zodpovednosť. Chcem teda predložiť ešte ďalšie e, pozmeňujúce návrhy, ale napriek tomu gratulujem pánovi Lambsdorfovi k, tejto, k tomuto dobrému návrhu. Ďakujem, pán Leinen. Danke, Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel ďakovať Aleksandrovi Lambsdorfovi za vyváženú správu, ktorú nám tu predložil. Už v pracovnej skupine sme mali príležitosť o nej sa rozprávať a takisto si uvedomujem, že po zmluvy Európska únia je aktérom a musí sa stať aktérom svetovej politiky a musí to byť vidno aj na úrovni OSN, čiže podporujem tieto pasáže v texte. Musí sa nám podariť, aby Európska únia na valnom zhromaždení Alexander Lambsdorff tu hovoril o bezpečnostnej rade, aby skutočne sme tam mali jasný hlas, aby sme tam mohli vystupovať ako celok. Ty hm, už možno dobre by bolo mať nejaké optimálne zastúpenie inštitúcií v Bruseli, aby jednoducho spolupracovali tieto s inštitúciami v New Yorku. Keď si pozrieme rezolúciu o Líbii, tak sa jednoducho nepodarilo dosiahnuť určitú koordináciu. Zdá sa, že sa tento test nepodaril jednoducho, ak to tak môžem povedať. Takisto si uvedomujem, že pokiaľ ide o G8, G20, Máme touto formou určité mimoriadne grémia, ktoré splňajú svoju funkciu, ale mali by sme tlačiť na to, aby Európska únia a centrál, aby bola centrálnou inštitúciou práve OSN, pokiaľ ide o svetové spoločenstvo. A mali by sme zdôrazniť predovšetkým to, že tu ide o by tu malo byť prepojenie medzi G8 a G20, pokiaľ ide o diskusie, ktoré sa na tejto úrovni dejú a takisto pokiaľ ide o prepojenie s OSN. Pokiaľ ide o stratégii mierotvorného procesu, tak si uvedomujeme, že chudoba ako aj ničenie životného prostredia často vedú k vojnám, takže tento holistický prístup, ktorý podporujeme, musí byť ďalej podporovaný. Potrebujeme jednoducho koherentnú súrodu politiku v regiónoch, kde sú krízy na svete, aby sme skutočne konflikty mohli sa im vyhnúť už vopred, tým, než nastanú, tým, že jednoducho uplatníme iné postupy, tak ako to tu odznelo, roz, rozvojová politika, rozvojová spolupráca, ochrana životného prostredia, to sú všetko elementy, ktoré musíme brať do úvahy. A v tejto správe máme aj mimoriadnú kapitolu, kde sa hovorí o Africkej únii a Európskej únii, to je náš predsa susedský kontinent. Ak si uvedomíme skutočnosti a situáciu v Severnej Afrike, tak by sme možno k tomu ešte mohli niečo dodať. Myslím si, že OSN sa teraz viac venuje otázke Severnej Afriky a bude to aj platiť pre blízku budúcnosť. Takže mali by sme tam pravdepodobne ešte zapracovať nejaké doplňujúce eh, návrhy Takisto si uvedomujem, že boj proti terorizmu takisto je dôležitou témou. Je to predovšetkým o spoluprácu s Spojenými štátmi americkými, to je samozrejme dôležité. Prečo nie aj Rusko? Máme viacero krajín, ktoré majú problém s terorizmom a možno by sme tam vymenovali viacero krajín, alebo potom radšej teda žiadnu ako predseda výboru pre životné prostredie som si pozrel aj o tému ochrany životného prostredia, a klimatických zmien. Prechádzame na COP17 a to je takisto dôležitá politika v rámci o dohovorov OSN. Európska únia by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu. Nemali by sme nejako ochabnúť, pokiaľ ide o tieto naše priority a preto si myslím, že táto cestovná mapa 2050, ktorú predstavila komisia, je určitým takým rámcovým programom, kam by sme sa mali vybrať v rámci toho obdobia do roku 2050. Môžem to skrátiť? Myslím si, že Alexander Lamdorf mohol spomenúť alebo posilniť e, tú tému, pokiaľ ide, v texte, pokiaľ ide o Medzinárodný súdny dvor. Uh, pokiaľ ide o Medzinárodný trestný súd, úlohu trestného, Medzinárodného trestného súdu treba posilniť. Myslím si, že tento trestný súd by mal mať potenciál na ďalšie rozšírenie. Ak si uvedomíme veľké prečiny, pokiaľ ide o životné prostredie, ktoré ako keby mali určitú uh, určité prázdne miesto v právnych predpisoch. Nikto nie je potrestaný, kto znečistuje. Čiže mali by sme mať aj možno nejaký medzinárodný súd, pokiaľ ide o prečiny alebo trestné skutky voči životnému prostrediu. Rečník bol prerušený. A Alexander Lamster ako posledný bod uviedol takisto aj lepšie, lepšiu účasť parlamentov ja to považujem za štruktúrálnu chybu OSN, že vlády jednoducho a občianská spoločnosť sú iba čiastočne zastúpení, ale s občanmi jednoducho OSN nepočíta. Tento bod by som teda podporil a doplnil, že účasť parlamentov, a tak ako to je formálne, pre mňa príliš vágne. Uvedomujem si, že v budúcnosti by sme mali mať určitý orgán, v rámci systému EÚ, kde by, kde by mali byť reprezentované aj národné parlamentu. IPU je pozorovateľom, myslím si, že je dobré, čo robí IPU, ale sú skutočne parlamenty iba pozorovateľmi? Z dlhodobého hľadiska to podľa mňa nemá. Nemá opodstatne, nemá takýto pozorovateľský štatút Myslím si, že pozmeňujúci návrh, ktorý ja predložím v spolupráci s ostatnými, aby sme aspoň spustili nejakú diskusiu o parlamentnom zhromaždení v rámci systému OSN, podobným spôsobom, ako máme parlamentné zhromaždenie tu na, v rámci Európskeho spoločenstva, kde sme počas celých 10 ročí diskutovali o práve o takomto zhromaždení, čo sa vlastne, čo vlastne vzniklo, alebo na základe čoho vznikol Európsky parlament. Čiže ešte urobíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Merci. Uh... Ďakujem. Pani Lochbíler. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja podporím uh, tie návrhy, ktoré sú obsahnuté v správe pána predkladateľa, čiže treba to podporiť. Nebudem opakovať to, čo tu už bolo povedané, pokiaľ ide o význam Európskej únie v kontexte systému OSN, ale obmedzím sa iba na niektoré body, ku ktorým sme ešte ktorým sme, ešte sme nepredložili sa návrhy, ale predložíme. Napríklad e, jadrové odzbrojovanie, to je tu v texte spomenuté veľmi zjednodušeným spôsobom a tu by sme navrhovali, že by sme explicitne uviedli, že potrebujeme rýchlejšie nie, odzbrojovací proces, ktorý by bol účinný. Nechcem teraz e, spomínať formuláciu znenie, to nemá teraz miesto. A pokiaľ ide o boj proti terorizmu, tak tam pravdepodobne máme iný názor, predovšetkým pokiaľ ide o zmienku, že by sme mali spolupracovať so Spojenými štátmi americkými. V princípe to je dobré, ale v podstate to je v rozpore s bodom F, kde sa hovorí, že sa budeme snažiť o boj proti terorizmu a budeme podporovať všetky úsilia, ktoré sú v súlade s ochranou ľudských práv ktoré by boli v tomto duchu implementovateľné. A v priebehu tohto roku sme zo strany amerického parlamentu, eh, pre, zo strany prezidenta USA počuli, e, že zatiaľ boli že zatiaľ nebude riešiť zadržiavania teroristov. Čiže v tomto odseku by sme navrhli, že by tieto zoznamy o teroristoch zo strany OSN mali byť ešte raz evaluované, vyhodnotené, nie sú dosť transparentné Nevieme, ako sa na tento zoznam človek dostane, ako sa z neho dá dostať zasa von. A tieto zoznamy sa zatiaľ ešte nevyužívali na to, aby sme bojovali proti terorizmu. A potom ešte beriem na vedomie aj to, že ste tu uviedli tie úsporné opatrenia, ktoré ste spomínali. To je dosť ťažké v rámci tých návrhov, ktoré ste spomínali napríklad pri ľudských právach, ale v jednom bode by som podporila doplnenie. Ide tu o bod ohľadne ľudských práv pod R, kde hovoríte o zrušení mučenia. Spomínate to iba ako jeden bod, aj tu by som navrhla, že by sme to rozšírili, tak ako aj v rezolúcii 8, kde by sme vyzvali, apelovali na štáty, aby sa tento dohovor o zrušení mučenia podpísal čo možno najskôr, pretože nie všetky štáty to podpísali. A v tom neformálnom návrhu otázka ľudských práv, tak tam bola odvolávka na potrebu e, zaoberať sa utečencami, ktorí utekajú z oblasti, kde sú klimatické zmeny, aby sa preskúmalo, či budeme potrebovať samostatný dohovor alebo akou formou vlastne medzinárodné právo bude reagovať na situáciu práve týchto ľudí a budeme potrebovať pozmeňujúci návrh, či už teda pri ľudských právach, alebo konkrétne pri tomto odseku. A pokiaľ ide o záverečné odporúčania, tak tam myslím, že to znenie a formulácia, pokiaľ ide o spustenie diskusie, pokiaľ ide o úlohu parlamentov v kontexte OSN, to považujeme za dostatočné. Myslím si, že táto diskusia ako taká je už príliš predčasná a dosť kontroverzným spôsobom prebieha že by sme sa tu mali nejako e, uberať smerom zastúpenia parlamentov práve v kontexte OSN. Milan Mon. Ďakujem, pán Mel- Milan Mon. Ďakujem, pán predseda. Na úvod som sa chcel poďakovať pánovi Lamstorfovi za jeho správu. Myslím si, že je veľmi vyčerpávajúca. Je mm, skutočne problematické e, e, pozerať sa na takúto obsiahlu problematiku, ktorú e, e, rieši Organizácia spojených národov a spravodajca musí e, byť naozaj veľmi selektívny, aby mohol dodržať všetky obmedzenia, ktoré pri spracovávaní takéto problematiky má. To niekoľko komentárov, o ktorých sme už hovorili v pracovnej skupine pre OSN. Veľmi stručne, ako pán Lambsdorff už vie, ja by som bol radšej, keby odkaz na Radu bezpečnosti a vstup nových členov sa obmedzil len na toto konštatovanie, aby sa tam nehovorilo o stálych či nestálych členoch, o, dokonca sa tu spomínajú aj polostály. Myslím si, že parlament by sa k tomuto vyslovovať nemal, aký by e, mal byť charakter týchto členov. Nemám problém s tým, čo sa tam hovorí o terorizme. USA je našim dôležitým strategickým partnerom, aj keď máme určité rozdielne názory na boj proti terorizmu. Bol by som rád, keby sa tu vyslovene e, zmienili e, rokovania e, v rámci toho tretieho dohovoru o, o boji proti terorizmu Čiže tieto rokovania už prebiehajú e, celé roky, čiže je potrebné odkázať na potrebu dovršiť tento dohovor. Na strane 6 sa spomína Líbia. Myslím si, že by sme tam mali jasne odkázať na rezolúcie 1970 a 1973. Štvrtý bod, len taký detail. Konštatuje sa tu, že je potrebné e, e, zdôrazniť interné konzultácie členských e, štátov, zmierniť teda tento dôraz na vnútorné konštultácie, ale neviem, či by sa to správne pochopilo, takže ja by som nechcel vysielať signál v tom zmyslu, že by sa tieto národné konzultácie nejakým spôsobom mali obmedzovať. V bode 1a sa konštatuje, že by sa zmiernil dôraz na interné konzultácie, ale ja si myslím, že sú aj naďalej veľmi dôležité. Mm, ostatná rezolúcia Rady bezpečnosti OSN 1973 jasne ukázala, že nie je jednomyselnosť medzi e, tými štyrmi e, štátmi, ktorí e, sú toho času za EU členmi Bezpečnostnej rady. Ďalšie Mm, dva body. Konštatuje sa tu, že OSN je jediný legitímny orgán pre Global Action a súhlasíme, že je to e, jediný, ale legitimný, to by znamenalo, že G8 a G20 nie sú legitimné. Naozaj by som v tomto bol trochu opatrný a nespomínal by som tam the only Povedal by som, že to legitímny orgán a nie je jediný. Potom je tu odvolávka na Africkú úniu v poriadku. Ale za súčasnej situácie si myslím, že keď už sa tam cituje nejaká regionálna organizácia, potom je veľmi moderná aj Arabská liga Prečo len na Africká únia? Citoval by som aj Arabskú ligu. Takže máme ďalšie návrhy, predložím ich a ďakujem pánovi Lamstorfovi. Je to veľmi dôležitá správa. Ďakujem. Jeden informačný bod. Rozpráva, ktorá sa plánuje o Turecku sa nebude konať, pretože, pretože pani Flotr nemôže prísť a sú to dôvody nezávislé od jej vôle. Pani Muniz. Ďakujem veľmi stručná budem. Blahoželám pánovi Lambsdorfovi k jeho odporúčaniam. Myslím si, že to je veľmi komplexný materiál v súlade s tým, čo sa aktuálne deje. A to nie je vždy jednoduché. Rada by som spomenula niekoľko vecí, ktoré by podľa môjho názoru v rezolúcii mali byť. Je to odkaz na ženy v rámci OSN a na novú štruktúru v rámci OSN pre ženy. Myslím si, že odkaz v tomto zmysle by tam mal byť. A tiež by sme mali spomenúť dan z finančných transakcií, ten mechanizmus v rámci finančných institúcií štatútu inštitúcii A a rozvoja. Je to nový zdroj finančných prostriedkov. Je to záležitosť, o ktorej sa hovorí v súvislosti s globálnou správou. Veľmi dôležité tu je aj to, čo uh, spomínal pán e, Lambsdorff ohľadne peacebuildingu a uh, ohľadne vzťahu eh, k stabilizačnému nástroju Európskej únie. A tiež je veľmi dôležité to, čo SVČ robí v rámci eh, budovania mieru. Žiaľ, to vyzerá tak, že tento pilier eh, SVČ nemá k dispozícii žiadne ľudské zdroje, Mm, to som len chcela spomenúť. Každopádne si myslím, že tá správa je výborná, nemám žiadne problémy s odporúčaním. Prečítala som si to v angličtine a som rada, že v tomto prípade nenastal žiaden problém žiadnej politickej skupine, že všetci boli schopní prečítať si to po anglicky, teda aj keď to nie je vo všetkých jazykoch. Myslím si, že flexibilita spôsob práce nášho výboru si niekedy e, vyžadujú, že nedodržíme všetko to, čo je stanovené v rokovacom poriadku. Nie je to uh, len preto, že by sa tak svojvoľne rozhodol s spravodajca. Niekto sa totiž pred chvíľou stiažoval, že si nemohol prečítať správu o ľudských právach v angličtine. Ja som rada, že teraz sa tu nikto neozýva, že sa tu neprotestuje, pretože si myslím, že toto je spôsob, ako môže náš výbor veľmi flexibilne fungovať. Ďakujem, pán predseda. Áno, veľmi e, výborná práca pána kolegu Lamstorfa. Nebudem teraz opakovať všetko to, čo už povedané, bo ušetríme si tak čas. Pre mňa je dôležitý ešte jeden bod v rámci boja proti medzinárodnému terorizmu. Kolegyňa Lochbiller e, spomínala, že by sme nemali uvádzať osobitne žiadnu krajinu. Ja by som USA a Rusko predsa len uviedol, pretože USA už dlhé e, roky stanovujú kritéria boja proti proti terorizmu s e, časti oprávnenými, s časti ale nezmyselnými požiadavkami, ktoré podkopávajú ľudské práva. Čiže mali by sme podľa mňa e, špecificky uviezť USA a e, Rusko vidíme, e, že stále viac bilaterálnych e, dohovorov sa uzatvára o rôznych e, zákonoch v oblasti bezpečnosti, v oblasti leteckej dopravy, poskytovania bankových údajov a tak ďalej. Už to nie je prehľadné a sme, sme jednoducho nutení dopracovať sa niekedy k celosvetovému jednotnému systému, najmä čo sa týka leteckej prevádzky. Takže Všetko to, čo tu bolo povedané, e, pod, e, môžem podpísať, môžem sa pod to podpísať, ale nemali by sme e, nejakú veľkú knihu, obsiahli materiál vypracovávať, tak aby sa to dalo transportovať aj smerom na vonok. Mm, mali by sme sa koncentrovať skutočne len na tie základné, zásadné rysy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Prody. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som sa chcel poďakovať kolegovi Lambsdorfovi za jeho prácu. Vzhľadom na to, čo tu povedala pani kolegyňa Loch Pilerová, pokiaľ ide o tých klimatických utečencoch, myslím si, že to tam treba z... uviezť do textu, takýto štátu treba vytvoriť, pretože ich nevnímame ako držiteľov nejakých práv, podvýbore pre ľudské práva sme sa nedávno zaoberali práve touto témou. Išlo tu o týchto klimatických, uprch, o klimatických utečencov. A preto by som chcel spomenúť tú poslednú časť tohto dokumentu, kde sa hovorí práve o klimatických zmenách. Jasne tu je uvedené, že musíme sa sústrediť na centrum našej diskusie a to by malo byť hlavne tá téma klimatickej spravodlivosti. A na tú treba klásť dôraz aj v rámci Európskeho parlamentu. Musíme to implementovať do určitých politických riešení. Tá spoločná zodpovednosť, ktorá tu bola spomínaná aj na konferencii v Bari, práve toto musí byť kľúčovým prvkom našich diskusí, ak sa nám nepodarí vyriešiť dodržiavanie nejakej medzinárodnej disciplíny alebo dodržiavanie disciplíny ohľadne emisí skleníkových plynov. Ale treba, aby sme pochopili aj to, že mapa, tá cestovná mapa do roku 2050, ktorá nám má dávať smer k tomu, aby sme do roku 2050 dosiahli spoločnosť, ktorá by už nebola tak zaťažená uhlíkom, tak táto mapa nás má viesť k tomu, aby sme prešli k obnoviteľným zdrojom energie a aby sme dosiahli obmedzenie 80 až 90 týchto emisí, tak ako to je uvedené v tej cestovnej mape. A to všetko znamená to, aby sme nepostupovali jednostranne, pretože ak budeme postupovať iba jednostranne, tak celá koncepcia obchodovania s emisnými kvótami a kiotský protokol by mohli byť spochybnené. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa odvolávali na návrh komisie, aby sme potom aj vyvodili konkrétne závery. pretože ten systém obchodovania s emisiami, cap and trade, by mohol byť vnímaný iba jednostranne, napríklad prostredníctvom nejakej dane z uhlíka, alebo opatreniami, nejakými limitnými opatreniami voči tým, ktorí by takúto disciplínu nedodržiavali. Reforma OSN musí byť prepojená s tým, ako by malo vyzerať OSN v budúcnosti. To znamená, že by tam neboli zastúpené iba vlády, ale boli by tam zastúpené aj parlamenty, aby sme skutočne dosiahli nejakú väčšiu demokratizáciu týchto medzinárodných organizácií. A v kontexte tejto perspektívy G20 a G8 musí byť jasne povedané, že to ide o skupiny, ktoré príjmajú iniciatívu a ktoré majú prispievať aj ďalšie diskusii ohľadne inštitúcií, ale pokiaľ ide o tieto grémia. Ďakujem. Ďakujem, pán Gimares. Ďakujem. Ja e, vítam návrh odporúčaní e, rady na 66. valné zhromaždenie a e, Rada pre ľudské práva začala skúmať túto, tento návrh. Správca pán, spravodajca pán Lambsdorff by mal, je pozvaný na rozhovory v apríli a potom dialog samozrejme môže pokračovať. Je príliš skoro na to, aby sme povedali, čo bude medzi prioritami EÚ na 66. valné zhromaždenie. Samozrejme, EÚ by uprednostnila hutnejší text, ktorý, sa za, ktorý by sa zaoberal iba menším počtom konkrétnych vecí, udalostí, ktoré nás čakajú v najbližšom čase. Minulý rok sa nám podarilo zefektívniť ten text a tento rok ho chceme mať ešte lepší. Tieto e, priority musia byť artikulované podobne ako tieto návrhy odporúčaní a musí, musí to byť v tej trojpilierovej e, štruktúre. Pokiaľ ide o zahraničnú službu, dúfame, že už teraz prispeje k lepšej viditeľnosti e, činnosti EÚ v OSN. Je to veľmi dôležité, samozrejme, aby rezolúcia prešla e, valným zhromaždením a aby EÚ e mohla v mene členských štátov zasa intervenovať v diskusii. Ďakujeme za podporu Európskeho parlamentu a chceme zabezpečiť zabezpečiť e, efektívnu participáciu e, na valnom zhromaždení a takisto budem vám poskytovať aktuálne informácie. Prijali sme rozhodnutie, že formálne e, rezolúciu predložíme v New Yorku a po práci na tejto kampani od septembra predloženie návrhu rezolúcie je signálom, nášho roz, našej vôle roz, prijať rozhodnutie a samozrejme budeme sa snažiť o konsenzus a v konečnom dôsledku o dohodu o finálnom texte. Teraz v tejto kampani sa blížime k záveru a rozhodneme sa, kedy e, príjmeme konkrétne opatrenia o návrhu rezolúcie. Ďakujem. Merci, <coughs> Ďakujem, pán Lambsdorff. ďakujem pekne a ďakujem aj za konštruktívne pripomienky. E, budem hovoriť teraz po anglicky. Ďakujem pánovi Gimarešovi, ďakujem aj všetkým ostatným, ďakujem aj e, zahraničnej službe. Myslím si, že komunikácia o týchto otázkach bola e, veľmi dobrá a veľmi sa zlepšila v posledných rokoch a to je užitočné. Ďakujem za to, že ste prijali rozhodnutie formálne predložiť návrh rezolúcie a držím palce, aby sa to podarilo. Teraz e, samozrejme hovorím aj v mene kolegov. Ja sa teraz dotknem iba niekoľkých bodov. Najskôr veľmi všeobecná pripomienka, ktorá reaguje aj na to, čo povedal kolega Prody o klíme keď e, hovoríme o klimatických rokovaniach, nejde ani tak o to, aký je obsah tých rokovaní, ale aká je úloha OSN ako hovorcu mm, alebo usporiadateľa týchto, týchto rokovaní. Je to jediná organizácia, ktorá má e, legitimitu vytvárať v tejto oblasti medzinárodné právo. Medzinárodné právo, pardon. Nemôžeme zachádzať až tak detailne do určitých zdlhavých vecí, ale chceme zabezpečiť, aby sme vyjadrili naše stanovisko, náš názor. Domnievame sa, že ten proces musí ostať zakotvený v OSN. Niekoľko ďalších vecí, ktoré sa tu spomenuli. Som veľmi rád, že ženy e, sú spomenuté v texte Michel Bašele onedlho príde aj k nám. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Stretnutie už sme ju stretli aj v New Yorku. Je to fascinujúca osoba a e, má novú úlohu v tomto kontexte, ktorá je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o daň z finančných e, transakcií, o tom sa živo debatuje v parlamente, o tom sa bude samozrejme hlasovať. No a potom, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a spomenutie Spojených štátov, Niektorí kritizujú to, že spomíname Spojené štáty. Mm, e, spomíname ich najmä preto, že teraz budeme mať 10. výročie 11. septembra. Ďalšia kritika sa však e, vzťahuje na to, že samotné e, Spojené štáty neochraňujú dostatočne ľudské práva, keď bojujú proti terorizmu. Asi sa všetci zhodneme na tom, že americký systém nie je vôbec dokonalý. Ale keby sme išli do Ruska, aby sme to trošku vyvážili, to je trošku čudné, pretože môžete si byť istí, že v Rusku je situácia s ľudskými právami oveľa horšia. A asi nechceme, aby sme sa tu sústredili na e, ruské orgány bojujúce proti e, terorizmu. Budeme o tom diskutovať na pracovnej skupine, dúfam, a keď budeme spomínať e, USA alebo Rusko, potom sa nejakí ďalší spýtajú, prečo nespomenieme USA, pardon, Indiu, Španielsko, Filipíny. A oprávnenie sa to spýtajú. Myslím si, že my ako Európania e, by sme mali mať záujem na tom, aby sa tu spomenuli USA. Musíme si objasniť, o čom tu hovoríme. Jo Leinen spomenul, že sa vyjadríme e, k udalostiam v Severnej Afrike vyjadríme sa e, k úlohe, ktorú tam zohrala Africká únia. Mali by sme diskutovať aj o spomenutí Ligy arabských štátov a v parlamentnom zhromaždení bude samozrejme živá diskusia aj hlasovanie. V tomto súhlasím s Jo Leinenom. E, Neshodneme sa na tých medzinárodných veciach je to trošku zjednodušujúce, keď e, povieme, že OSN by mala byť demokratickejšou inštitúciou tým, že tam pozveme poslancov parlamentov, ale potom by sme museli pozvať aj poslancov severokorejského parlamentu alebo kubánskeho parlamentu a mohli by sme predstierať, že toto je demokracia. Myslím si, že by sme o tom mali diskutovať, ale e, vytvorenie parlamentného zhromaždenia sa mi nezdá byť perfektné riešenie. Klimatickí utečenci. O tom musíme samozrejme hovoriť a táto diskusia bola e, obeťou e, toho, že sme museli skrátiť e, ten text niekde. ICC O tom ešte môžeme hovoriť, to môžeme posilniť tento bod. Máme teraz skupinu priateľov ICC v rámci Európskeho parlamentu. Vedie túto skupinu Barbara Lochbiller veľmi dobre, čiže Európsky parlament teraz má dobrú pozíciu, aby sa k tomu mohol vyjadriť. No a potom sú tu ešte ďalšie otázky, o tých sa bude samozrejme hovoriť. Uvidíme, ako ich dáme do správy, aký dôraz na ne dáme. Určite jedna vec istá, zahraničná služba musí mať dostatočné prostriedky, dostatočné vybavenie na to, aby mohla byť zastúpená dobre v New Yorku. O tom sme hovorili aj s kolegami z výboru e, pre rozpočet. Je to ilúzia hovoriť o rozpočtovej neutralite, keď si uvedomíme, koľko právomocí teraz zahraničná služba prezala od rotujúceho predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu, teším sa na ďalšiu diskusiu a na hlasovanie tu vo výbore a takisto sa teším aj na diskusiu na rade a v, takisto aj v ESVČ. Ďakujem. Merci, monsieur Lambsdorff. Deux informations. Pán Lambsdorff, dve informácie. Lehota na pozmeňujúce návrhy 31. marec a e, druhé zváženie a hlasovanie e, v, vo výbore 12. apríl. Okrem toho ešte chcem povedať, že pani Bašle, teraz sme ju spomínali, je e, vedúcou nového orgánu OSN pre ženy a tá nás navštíví vo štvrtok, tento štvrtok 24. apríla tu v Bruseli. Zúčastní sa na stretnutí výboru eh, FAM od 9. do 10. a eh, toto stretnutie bude rozšírené. Eh, budú tam zastúpení aj členovia výboru AFED, ktorí si tak budú želať. Odročujem zasadnutie.